Príjemné popoludne, kolegovia, dámy a páni. Poprosím vás, aby ste zahájili svoje miesta. Rád by som hneď začal. Welcome. Chcem naozaj srdečne privítať rumúnske predsedníctvo je to prvé zasadnutie výboru ITRE so zástupcami rumúnskej vlády. Sme veľmi radi, že ste tu s nami. Ako viete, pre nás je toto už koniec mandátu a budeme s vami spolupracovať do polky apríla. Potom mm, sú na rade európske voľby a to koncom mája, čiže mali by sme toho čo najviac uzavrieť nadchádzajúcich pár týždňoch, ak chceme, aby sa o tom hlasovalo. Ešte v apríli. Takže to nie je nič jednoduché, čo nás čaká. Rumúnska, Rumúnska republika predseda rade poprvýkrát. Gratulujem a tešíme sa na spoluprácu. Vítam tu pána ministra Antona Antona pre zastupcu ministerstva energetiky, ministra energetiky a potom ministra pre komunikácie a informačnú spoločnosť Alexandra Petreska. Pán minister Anton je zodpovedný za energetiku vrátane jadrovej energie. Je možné, že niektorí kolegovia budú klásť otázky súvisiace s klímou, pretože energetika a klíma spolu súvisia. No a pán minister Petresku, Petresku je zodpovedný za IKT, digitálnu agendu. V budúcnosti sa na digitálnu agendu pre Európu e, prideli 9 miliard eur. Takže pokiaľ ide o dokumenty v oblasti energetiky, Eh, kde očakáme pokrok v rámci rumúnskeho predsedníctva. To je Connecting Europe Facility, nástroj Spájame Európu, ďalej spoločné pravidlá pre vnútorný trh v oblasti eh, zemného plynu, ďalej Európsky nástroj pre eh, jadrovú bezpečnosť, potom označovanie pneumatík, adaptácia smernice a nariadenia o správe energetickej únie, z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. No a pokiaľ ide o IKT a digitálnu agendu, tak tu máme opäť nástroj Spájame Európu, program Digitálna Európa, opätovné využívanie informácií z verejného sektora. Myslím, že to, tento dokument bol ukončený včera o 6 po obede. Čiže to už e, nebudeme riešiť, budeme o tom iba hlasovať. A potom Európske centra pre kybernetickú bezpečnosť, technológia a výskum a Národné koordinačné centra. Takže ako vidíte, je to 9 rôznych bodov. Samozrejme, ITRE má na zodpovednosti aj ďalšie dokumenty. Ale pokiaľ ide o tieto ministerstva z rumunskej vlády, tak sme si nastavili týchto 9 bodov. Vážení hostia, pán minister Anton Anton, vy by ste možno mohli začať úvodným prejavom. Potom navrhujem diskusiu. a následne vaše odpovede na pripomienky kolegov a potom sa presunieme na IKT a digitálnu agendu. Myslím si, že bude lepšie si tie dve sféry takto rozdeliť. Pán minister, ak dovolíte, chcel by som vám teraz odozať slovo. Ďakujem pekne, pán Buzek. Vážený pán predseda Buzek, vážení poslanci, poslanky Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že tu môžem byť eh, v Európskom parlamente na výbore útre, aby som predložil priority Európskeho, eh, pardon, rumúnskeho predsedníctva na prvý polrok roku 2019. Je to naozaj šťastný okamih a chcem sa vám poďakovať vám osobne, pán Buzek, za vaše pozvanie a za príležitosť e, oboznámiť vás s našim programom. Chcem sa tiež poďakovať všetkým predchádzajúcim predsedníctvam, pretože to, čo dosiahli naši rakúsky kolegovia, je veľmi významné z hľadiska ďalšej prípravy. Európsky parlament predstavuje hlas európskych občanov a je to jeden z najsilnejších zástancov európskeho projektu. Zohráva dôležitú úlohu pri finalizácii dôležitých legislatívnych textov, ktoré majú následne pozitívny dopad na európskych občanov. V tomto duchu chceme e, nastaviť konštruktívnu spoluprácu ako s Európskym parlamentom, tak aj s ďalšími inštitúciami Európskej únie. Rumunsko si je vedomé zodpovednosti, ktorá súvisí s takýmto mandátom, aj víziev, ktorým musí Európska únia v tejto chvíli e, svojej existencie čeliť. Rumunské predsedníctvo sa ujíma úlohy nezúčastneného sprostredkovateľa. Budeme sa snažiť prispieť ku konsolidácii Európskej únie a riešeniu e, klimatických aspektov Chápeme svoju úlohu sprostredkovateľa, moderátora a tiež si uvedomujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa odohráva naše predsedníctvo. Tento kontext nás vedie k tomu, že si musíme stanoviť realistické ciele, keď budeme e, riešiť všetky celé EÚ. Podporujeme tiež dialog, či v rámci EÚ alebo s externými partnermi. Rumúnsko totiž chce významným spôsobom podporiť politiku konvergencie a súdržnosti, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj a rovnomerný rozvoj všetkých členských štátov ako aj občanov. Posilnenie súdržnosti medzi členskými štátmi je predpokladom silnejšej Európy to je naozaj nevyhnutná podmienka preto, aby sme dokázali čeliť všetkým výzvam v oblasti energetiky, klímy a aby sme posilnili globálnu úlohu EÚ. V tejto chvíli e, všeobecne predstavím program rumúnskeho predsedníctva. Ten e, stavia na štyroch základných pilieroch Predsedníctvo podporuje konvergencie ako sociálne, tak ekonomické, tým, že budeme podporovať e, pozitívne výsledky odolnej energetickej politiky a účinné transformácie energetického sektoru a dosiahnutie cieľov nami, pokiaľ ide o energetické zdroje a klimatické zmeny. Ďalej podpora rokovania o viacročnom rámci a rozvoj spoločného e, energetického trhu rovnako financovanie kľúčových e, projektov v rámci infraštruktúry. Toto je potrebné k dosiahnutiu nášho cieľa zaistenia bezpečnej, udržateľnej energie a konkurencieschopnej energie pre všetkých európskych spotrebiteľov. Toto si vyžaduje nielen energetických, energetických politikov, energetickú politiku, pardon, ale aj infraštruktúru digitálnej podstaty, klimatickú diplomáciu, dopravné technológie a financie na výskum. Hovoril som o spotrebiteľoch. Ešte by som chcel predostrieť našu základnú víziu. Občan každého štátu je stredobodom našich záujmov práve občania sa budú tešiť z tých prínosov, ktoré vyplynú z diverzifikácie energie a budú tiež profitovať z nízkych cien. Európsky parlament spolu s komisiou sú naši partneri. Pokiaľ ide o energetiku a energiu, tak sme zoskupili naše priority do dvoch sfér. Poprvé, budeme pokračovať v implementácii i energetickej únie, najmä pokiaľ ide o legislatívne rozmery a ďalej budeme riešiť budúcnosť systému, energetického systému v EÚ a to preto, že chceme podporiť zabezpečenie a pokračovanie implementácie energetických iniciatív únie. Rumunsko sa bude zaoberať okrem iného aj tým e, právnym rozmerom. Od začiatku venujeme veľkú pozornosť politickým dohodám, ktoré súvisia s jednotlivými energetickými balíčkami. Veľmi si ceníme úsilie rakúskeho predsedníctva. Ako viete, dohoda, ktorú sme dosiahli s parlamentom 18. decembra 2018, bola minulý týždeň na Koreperi potvrdená. A to, ako pokiaľ ide o smernicu, tak aj o nariadenie, ktoré sa týka vnútorného trhu s elektrinou. Počas predsedníctva sa budeme, budeme napomáhať čo najrychlejšiemu vstupu týchto nástrojov do platnosti. Pokiaľ ide o zemný plyn a s tým súvisiace smernice, tak budeme e, sa naozaj snažiť, aby sme túto složku dotiahli, aby sme tu mali ucelený, transparentný regulačný rámec. Rumunské predsedníctvo zahájilo diskusie na technickej úrovni minulý týždeň 15. januára v rámci pracovnej skupiny pre energiu. Táto téma je politicky veľmi citlivá a poukazuje na názorové rozdiely medzi členskými štátmi. Rumunské predsedníctvo si je vedome toho, že táto téma je prioritou pre Európsky parlament a teda vynaložíme eh, všetko úsilie, aby sme tu dosiahli ďalší pokrok. Rumúnske predsedníctvo sa bude snažiť posunúť aj nariadenie e, sa s označovaním pneumatík a prispôsobeniu si Brexitu v oblasti energetickej účinnosti. Uvedomujeme si veľmi veľký význam regulácie o označovaní pneumatík. Našim cieľom je dosiahnuť pokrok tak, aby sme dospeli k všeobecnému postoju na úrovni rady a zahájili jednanie s vami, s Európskym parlamentom čo najskôr. Ďalej, pokiaľ ide o prispôsobenie sa Brexitu v oblasti energetickej účinnosti a energetickej správy, tak si uvedomujeme, že to má naozaj veľmi technický charakter a musíme to riešiť prioritne najmä práve s ohľadom na Brexit. Naši kolegovia z rakúskeho predsedníctva už naviazali isté neformálne kontakty, na ktoré my budeme ďalej nadvezovať. Rada zahájí oficiálne jednanie čo najskôr. V súvislosti s týmto projektom a oficiálne rokovania zasa začnú, keď Európsky parlament potvrdí svoj rokovací mandát. Uvedomujeme si, že musíme rozvinúť európske siete v oblasti energetiky a to trvalo udržateľnej energetiky, vysoko výkonné a efektívne. Chceme, aby sme napredovali čo najviac v interinstitucionálnych rokovaniach v oblasti e, nástroja Spájame Európu, CEF, Connecting Europe Facility. V sektoroch komunikácií a dopravy oceňujeme iniciatívu rakúskeho predsedníctva, keď začalo pracovať s touto tematikou v decembri 2018. Ako viete, prvý trialóg sa odohral včera, 22. januára, a závery boli pozitívne. Keďže máme veľmi obmedzený čas, e, chceme nastoliť konštruktívny dialog s Európskym parlamentom a dúfame, že ciele Európskeho parlamentu e, nám pomôžu zabezpečiť hladkú tranzíciu od súčasného obdobia CEF, nástroja Spájame Európu, až po, roku, do, po rok 2021. Počas prvých výmen ktoré sa odohrávajú v energetickej rade, tie boli v decembri 2018, sa pokúsime o e, naozaj hĺbkové diskusie s členskými štátmi EÚ o budúcnosti planéty. Ciele do roku 2030 už boli vynikajúcim cieľom, pokusom o zníženie, e, dlhodobé zníženie skleníkových plynov a v rámci tejto dlhodobej vízie si treba prediskutovať dlhodobé perspektívy až do roku 2050. Plánujeme iniciovať tieto diskusie v tejto téme na energetickej rade. To bude vklad do samitu európskych lídrov, ktorý bude v Sibiu v máji 2019. Energetická komunita je úspechom Európskej únie, európskych politik v oblasti energií. Práve teraz je tam 9 strán, ktoré spolupracujú pri implementácii európskej legislatívy súvisiacej s energetikou. Rumunsko je jedným zo zakladajúcich členov energetickej komunity a začalo to už pred vstupom do EÚ, preto mandát Európskeho predsedníctva podporuje realizáciu energetickej komunity. Ako viete, Únia dostala mandát od Rady, aby sa mohli zmeniť zmluvy, ktoré sa týkajú energií. Týkajú sa mnohých opatrení, napríklad reciprocity. Sú to povinnosti, ktoré existujú medzi členskými štátmi EÚ a ktoré sa stanú povinnými medzi členami eh, energetickej komunity, členmi energetickej komunity a EÚ. Rokovania začnú v januári tohto roka. Čo skoro dostaneme e, od Európskeho parlamentu súhlas a to, ten je dôležitý krok k tomu, aby sme rozbehli e, prieskumy fungovania trhu. Čo sa týka nelegislatívnej perspektívy, zabezpečujeme tranzíciu energií na ďalšiu úroveň. Snažíme sa dosiahnuť naše cieľe v oblasti energetiky. Snažíme sa prijať súbor záverov rady a tie už boli počas energetického tie budú prijaté počas energetickej rady v júni. Budeme sa venovať aj energetickej infraštruktúre, inovatívnym technológiám a keďže táto problematika sa týka aj jadrovej energie, budeme pokračovať úsilia, ktoré začali už rakúskym predsedníctvom a na úrovni pracovných skupín e, budeme identifikovať e, záležitosti týkajúce sa jadrovej energie. Program e, práce pod rumunským predsedníctvom zahrňa aj bezpečnejšiu Európu s konsolidovanou jadrovou bezpečnosťou a vytváraním bezpečného prostredia pre občanov a pre celý svet. V súčasnom kontexte, ktorý je výzvou pre členské štáty a medzinárodných aktérov, rumunské predsedníctvo príjme závery rady v oblasti konsolidovania jadrovej bezpečnosti. Takisto stretnutia energetickej rady v Bruseli a v júni v Luxemburgu môžeme zarátať do týchto úsilí. Takisto ministerská schôdzka 20. marca sa bude zaoberať legislatívnymi záležitosťami a budeme posúvať na vyššiu úroveň závery Rady o budúcnosti energetických systémov v Európskej únii. Ako vidíte, Priatelia, čas beží veľmi rýchlo a o pár minút by sme mali začať diskusiu s dvoma ministrami rumunskej vlády. Poprosím vás, aby sme uzavreli túto tému diskusiou k obom problematikám informačným systémom, počítačovým systémom digitálnej Európe na jednej strane a energetike na druhej strane. Takže poprosím o spoločnú diskusiu. Poprosím teraz pána ministra Petresku, aby odprezentoval to, čo bude robiť e, rada v spolupráci s Európskym parlamentom nasledujúcich niekoľko mesiacov. Ďakujem veľmi pekne, pán Buzek. Začnem tým, že poďakujem mnohým európskym poslancom, ktorí si pridelili čas zo svojich e, nabitých programov a prišli si ma vypočuť včera aj dnes. Všetkým vám ďakujem za prijatie mnohých legislatívnych iniciatív, ktoré sa týkajú jednotného vnútroeurópskeho trhu. Dve tretiny celé, celého legislatívneho e, balíka súvisiaceho s digitálnou Európou už bolo prijatých a Rumunsko sa pokusí završiť celý digitálny balík, celý, celú to, túto problematiku. E, dovolte mi vziať vám ešte 7-8 minút viac dnes z vášho času a odprezentovať vám hodnoty, princípy a fakty, ktoré mieni rumunské predsedníctvo riešiť v rámci digitálneho sektora. Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, je pre mňa potešením, že tu s vami dnes môžem byť. E, vyjadrujem vám vďačnosť za prácu, ktorú ste vložili do legislatívnych iniciatív a dovolte mi odprezentovať priority rumunského predsedníctva Rady Európy e, ale ešte väčším potešením je hovoriť s vami v kontexte digitálnych hospodárstiev. E, považujem svoju krajinu za digitálnu, pretože tu vládne duch e, inovácií, vzdelávania, kultúry. A chceli by sme pridať túto hodnotu našim cieľom a ambíciám na európskej úrovni pri digitalizácii všetkých aspektov nášho naš, života, nášho naš, hospodárstva. Našim motom je e, digitálna Európa transformujúca sa a bez hraníc. Iba keď toto dosiahneme, budeme silnejší a konkurencieschopnejší. Potrebujeme elektronické služby, ktoré sú imper, interoperabilné a ktoré uzavrú preklenú priepasti v rozličných sektoroch, ktoré ešte pokrivkávajú. Posilníme siete a elektronické služby, čo sa týka aj ich eh, plánov a vytvárania aby bolo možné spolupracovať s medzinárodnými partnermi v silnejšej, bezpečnejšej a konkurencieschopnejšej Európe, najmä vo vidieckých oblastiach treba popracovať na infraštruktúre a službách na vzdelávaní a perspektívnych nových pracovných miestach. Priority rumunského predsedníctva sú, sú zoskupené v štyroch hlavných politických líniách. Kybernetická bezpečnosť, inovatívna Európa ešte ďalšie dve. Potrebujeme zintenzívniť používanie nových technológií, ako je blockchain, inter, eh, um, umelá inteligencia alebo superpočítače. Pre konkurencie schopnosť Európy je to zásadne dôležité. Prebudovať a zvýšiť svoje digitálne kapacity. Rumunské predsedníctvo sa eh, zameria na priateľské prostredie pre inovatívne startupy a firmy, ktoré sa rozhodli vydať týmto smerom aby každá firma v Európe mohla mať benefit z digitálnej inovácie a aby podnikateľský duch panoval najmä medzi mladými a aby sa využívali dátové možnosti v podnikaní vo všetkých sektoroch. Rumunské predsedníctvo eh, hľadí dopredu. Máme vizionársky prístup, pretože vyvodzujeme náš postup eh, smerom do budúcnosti. Čo sa týka bezpečnosti počítačových sietí, je to dôležité na ochránenie strategických záujmov EÚ a takisto ochrany demokratických práv, vytvárania takéhoto prostredia. Potrebujeme technológie v oblasti bezpečnosti počítačových sietí, obrany týchto sietí, aby bolo možné nastoliť digitálne hospodárstvo, ktoré ubezpečí občanov a firmy, že je možné ochrániť ich hodnoty, ich e, firmy a demokraciu. Digitálne zručnosti a spôsobilosti e, významne prispejú k vytváraniu skutočnej digitálnej Európy. Musíme sa sústrediť na to, aby sme zvýšili zručnosti, vedomosti, poznatky, spôsobilosti v oblasti digitálnej, v oblasti online, aby mm, všetci občania mohli mať prospech z digitálnej transformácie. Každý rok sa tieto problémy e, viac e, stávajú viac komplexnými, pretože vývoj je taký rýchly. Čo sa týka bezpečnosti e, počítačových sietí a umelej inteligencie, potrebujeme nové poznatky, potrebujeme tzv. digitálnu gramotnosť, aby bolo možné vytvoriť taký digitálny ekosystém, ktorý bude podnecovať inováciu. Rumunské predsedníctvo bude preto zdôrazňovať zvýšenie digitálnej gramotnosti a zlepšovať e, úrovne, v tomto zmysle podporovať tvorivosť, talent a špecializované spôsobilosti v oblasti e, počítačových sietí, najmä podporovať nové technológie. Dynamický duch e, v Rumunsku sa rozprestiera aj na digitálny vnútroeurópsky trh. Budeme pracovať smerom k podpore žien, ktoré by sa mali zamestnať e, viac v digitálnych pracovných miestach, mali by byť súčasťou digitálneho e, high-tech sektora. V oblasti DSM, ktorá je rovnako dôležitá pre rumunské predsedníctvo, by sme mali prispieť takisto e, veľkou mierou. Čo sa týka legislatívnych spisov a problematík, majú jeden spoločný menovateľ – vysoká pridaná hodnota existujúcich služieb, ktoré umožnia nové biznis modely, aby bolo možné využiť e, potenciál digitálnych údajov na prospech hospodárstva a celého ekosystému Európy. Politicko-administratívne hospodárske opatrenia nám umožnia využívať digitálne služby a technológie a zvýšiť hodnotu európskeho hospodárstva, ktorá do roku 2020 sa má pohnúť e, dopredu a zvýšiť svoju hodnotu. Dáta môžu byť kľúčovým zdrojom inovácií. Využívajú sa v mnohých sektoroch a využívanie údajov môže prispieť k rastu európskeho hospodárstva, k rozvoju umelej inteligencie, k opätovnému využívaniu údajov pri vyhľadávaní a môže to pomôcť vyriešiť problémy spoločnosti, či už pri doprave alebo iných oblastiach. Rumunské predsedníctvo uzavrelo predbežnú politickú dohodu včera s Európskym parlamentom, e, že sa bude revidovať e, sektorová informačná smernica. Tento legislatívny návrh je veľmi dôležitý pre budúci inovačný rast a kapacity e, pre zvýšenie transparentnosti politik, pre verejné vynakladania prostriedkov a pre lepšiu efektívnosť verejnej administratívy. Rovnako dôležité je prispievať k zabezpečeniu kompetitívnej výhody, teda konkurenčnej výhody pre startupy v Európe, aby sa využívali datovné technológie na maximálnu možnú mieru. Potrebujeme ambiciozne odfinancovať a zainvestovať do tejto oblasti, aby bezpečnosť počítačových sietí, umelá inteligencia, digitálne zručnosti boli široké prístupné v hospodárstve, pre firmy, vo verejnom sektore, ale aj vo vzťahu k rozvíjaniu náležitej digitálnej infraštruktúry a ekosystému. Program Digitálna Európa a nástroj Spájame Európu sú dôležitými prioritami rumúnskeho predsedníctva. Aby bolo možné e, konkurovať celosvetovo, Európa musí investovať do najpokročilejších technológií a kapacít pri výskume a inováciách. Treba využiť naše najlepšie schopnosti, zručnosti, aby bola dosiahnutá interoperabilita. Dáta na vnútroeurópskom trhu znamenajú, že sa nastolí inkluzívnosť, zvýši sa bezpečnosť počítačových siedí a vzniknú e, centra digitálnej inovácie. Takisto prístupnosť, sprístupnenie je pre nás kľúčovým slovom v tomto kontexte. Legislatívny návrh o centrách kompetentnosti v oblasti digitálnej a inovatívnej sú ďalším našim plánom. Dúfame, že sa čoskoro pustíme do rokovania o tomto konkrétnom pláne. Som presvedčený, že významne prispeje k rozvinutiu bezpečnosti počítačových sietí, k technologickej a priemyselnej kapacite, ktorá je potrebná pri politických eh, dôsledkoch a že posunie spoluprácu na vyššiu úroveň. Čo sa týka rýchlo sa rozvíjajúceho prostredia, komunikácia a technológie sú zásadné pri digitálnom hospodárstve. Od poslednej revízie smernice o elektronickom súkromí v roku 2009 sa veci pohli oveľa ďalej v praxi a čo veľa, e, čoraz väčšia miera služieb a čoraz väčší podiel hospodárstva sa spolieha na instant messaging, na e, rozličné hlasové služby a datové služby. Preto je táto problematika taká dôležitá pre naše predsedníctvo. E, e, na konci decembra 2018 sme videli správu o pokroku. Odtedy Rumunsko sa pustilo do práce tak, aby bolo možné dosiahnuť naše ciele. Dovolte mi poďakovať všetkým, ktorí si uh, urobili čas vo svojom programe a stretli sa so mnou aj pred e, týmto stretnutím v parlamente, aj dnes ráno. Teším sa e, z tých úspechov, ktoré sme spolu doteraz dosiahli. A vždy, keď budete sa chcieť so mnou porozprávať, či osobne, či kolektívne, využite 6 mesiacov ru- rumunského predsedníctva efektívne a dúfam, že budeme vzájomne spolu úspešní. Ďakujem. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu, pán minister. Teraz bude diskusia k e, obom prezentáciám. Koordinácia zastupcovia politický, koordinátori a zastupcovia politických skupín, za, jeden za každú e, politickú e, skupinu sa ozve kolega Eller, bude prvý. Ďakujem, pán minister, že ste prišli do parlamentu, hovorí pán Eller. Keďže nemáme veľa času k dispozícii, rád by som položil mm, dve otázky každému z vás. Jednu Celkom správne ste spomenuli dôležitosť bezpečnosti počítačových sietí. A v tomto kontexte, aké je vaše vnímanie? Máme ENISu. ENISA nie je exekutívna agentúra, je v klasickom zmysle, je to skôr interaktívna informačná agentúra, ale parlament obnovil návrh že by sme z výskumného programu Európskej únie vyňali sumy, ktoré by prispeli k organizáciám budúcich bezpečnosť Európy, ako je napríklad Europol. Máme 250 miliónov eur vo výskumných programoch pre bezpečnosť, ale rozpočet pre Europol je iba 5 miliónov eur. Operačná časť vedecká časť, technologická časť rozpočtu. Nebolo by múdre trans- urobiť transfer z výskumných programov pre bezpečnosť sieti do organizácií, ktoré v praxi vykonávajú bezpečnosť? Suma 5 miliónov eur, keď to porovnáme s 250 miliónmi na výskum. Rada to však zablokovala takýto návrh v poslednom za posledného predsedníctva. E, druhá moja otázka sa týka troška niečoho iného, aj digitálnych programov, aj výskumných programov. Vždy hovoríme o kontinuite. Napríklad partnerstvo, ktoré sa týka IT technológií ako fotonika, ktorá bola veľmi úspešná, sú zrazu v, vo fáze, keď komisia hovorí, že sa to rozhodne po roku 2020 komitologickým spôsobom a rada iba vágne naformulovala oblasti kontinuity, e, partnerské oblasti, ale nie je tam žiadna odvolávka na existujúce spoločné podniky ako Photonics a pritom je to kľúčová technológia Neukazuje sa to v stanoviskách rady, takáto odvolávka. Áno, potrebujeme istú flexibilitu a slobodu, aby sme e, presunuli prúdy finančných prostriedkov, ale potrebujeme aj záruky zo strany priemyselných odvetví, že budeme kontinuálne e, prispievať na určité platformy pre priemysel. Potrebujeme záruky. Takže vidíte tento vzťah medzi digitálnym balíčkom a výskumnými programami? Ďakujem veľmi pekne. Za SND dostane slovo pán Nika. Slovo. Ďakujem pekne. Ja, ja by som chcel privítať oboch ministrov, pána Petresku a pána Antona Antona. Prajem im, aby išli tou cestou, ako sa vydali, už máme iba pár mesiacov, nemáme 6 mesiacov, sú tu veľké očakávania, veľmi dôležité témy, nehovoriac o volebnej kampani. A skutočne počítam s vašim bojovným duchom, o ktorom som presvedčený, že ho máte. Ste vo výbore ITRE, ktorý je jeden z najdôležitejších výborov Európskeho parlamentu, ak nie ten najdôležitejší, pretože my tu máme dočinenia so všetkým, čo sa týka hospodárstva, dokonca aj s otázkami. Je to technický výbor a podarilo sa nám prijať skutočne dôležité veci v prospech hospodárstva v Európskej únii. Ale mám aj otázky, pán Anton. Možno by bolo dobre pozrieť sa na smernicu o plyne. Je to smernica, ktorú sme prijali tu vo výbore ITRE. Bojovali sme za túto smernicu. Veľa od toho závisí. Ide predovšetkým o zabezpečenie efektívneho európskeho trhu s energetikou. Trh, ktorý by podporoval lepšiu konkurenciu hospodárskú súťaž a teda lepšie ceny pre spotrebiteľov Potrebujeme diverzifikovať zdroje, ktoré by nám mohli zabezpečiť energetickú bezpečnosť v prípadoch, keď hovoríme o energetike. Vy si pamätáte situáciu z Rumunska, kde celý región minulý rok v zime nemal prístup k teplu. A čo to teda znamená? Potrebujeme diverzifikovať zdroje energetické. Bohužiaľ, veci sa nehybu dopredu tak, ako by sme si to boli želali preto vás chcem povzbudiť. Hovorili ste o tom, že čo sa dá urobiť v tom zmysle, aby sa táto smernica prijala v kontexte vášho predsedníctva. Mohli by ste to objasniť bližšie? A pokiaľ ide o otázku pre pána Petresku, snažíme sa hľadať tie prvky, ktoré môžu napríklad bojovať proti, akými môžeme bojovať proti pirátstvu, Centrum pre počítačovú bezpečnosť. Myslíte si, že by tam mali byť určité kompetencie, ktoré tu ešte neboli spomenuté? Je tu snad niečo, čo by, alebo nejaké záruky na úrovni Európskej únie, ktoré by zabezpečili to, že sa skutočne urobí viac pre bezpečnosť v tejto oblasti. Nechceme sa vzdať našich telefónov, ale chceme vedieť, aby sme vedeli, že naša komunikácia nie je vystavená útokom hackerov a dúfam, že sa nám to podarí z pozície Európskej únie aj presadiť. Ďakujem pekne. Za EKR dostane slovo pán Česák. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Gratulujem vám k tým prvým hlasovaniam v rámci prvého trialógu, pokiaľ teda ide o využívanie informácií z verejného sektora. A teraz ešte pár otázok pre pána Petresku. Vy ste vo vašom vstupe uviedli, že počas rumunského predsedníctva sa plánuje pracovať ďalej na 5G, a takisto ste hovorili aj o príprave konferencie v roku 2019. Európska komisia pracuje na tomto projekte a ide tu o to, aby Európska únia na konferencii OSN skutočne vystupovala jednotne. Ja mám v tomto kontexte následovnú otázku. Myslíte si, že sú tu nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o dodávateľov koncových zariadení? Plánuje sa to? A ako plánuje predsednícka krajina sa zhostiť rozpracovania spoločnej stratégie v oblasti umelej inteligencie? Hovorili ste o tom, ale možno by ste nám mohli k tomu povedať niečo viac. A teraz sa venujeme tej prípravnej fáze, pokiaľ ide o prípravu konferencie o umelej inteligencii. Moja otázka v tomto kontexte sú tu snad nejaké iné iniciatívy. A ešte jedna otázka. Aké plány má predsednícka krajina, pokiaľ ide o východné partnerstvo? Budeme mať neoficiálnu radu spolu s východným partnerstvom, krajinami východného partnerstva. Plánuje sa to na Marec v Bukurešti. Počas tejto konferencie sa príprave deklarácie členských krajín Európskej únie, ako aj krajín východného partnerstva, pokiaľ ide o zjednotenie digitálneho trhu. Akým smerom by sa mala táto harmonizácia uberať a akým oblastiam a ktoré oblasti by predstavovali potenciál pre ďalšiu spoluprácu, aké ciele si tu stanovuje predsednícka krajina. Východné partnerstvo je pre nás veľmi dôležité a nám ide skutočne o to, aby jednotný digitálny vnútorný trh skutočne bol sprístupnený aj partnerom na východnej časti hranice Európskej únie. A pokiaľ ide o spektrum, a pokiaľ ide o poplatky, a pokiaľ ide o bezpečnosť počítačovú, to je veľmi dôležité. A posledná otázka, aké plány má predsedníctvo práve vo vzťahu s digitálnou Európou? Predrečník hovoril aj o voľbách do Európskeho parlamentu v máji môžete povedať, či sa tu z časti rozpracúva príprava tejto oblasti Angelika Mlinár v mene ALDE. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Rečnička by mohla hovoriť do mikrofónu. A ja budem takisto veľmi stručná a budem sa sústrediť e, témam, ktoré sú pre mňa kľúčové. A Spolu s kolegami by sme chceli sa dopracovať k dobrým výsledkom. Ako viete, pán minister Petresku, povedali, zvoraznili ste počítačovú bezpečnosť, to je vlastne súčasť nášho európskeho programu, je to jedna z hlavných kľúčových oblastí, ktoré sa sústredia e, na umelú inteligenciu a ďalšie oblasti. Mandát bol potvrdený zo strany Európskeho parlamentu a my sme pripravení eh, na tieto rokovania. A kľúčovým nástrojom pre tento program, alebo pokiaľ ide o úspech tohto programu, je zriadenie siete digitálnych centier inovačných, ktoré by mali byť rozptýlené po celej Európe. Samozrejme je to časovo náročné pre členské štáty a viete, toho sa týka aj moja konkrétna otázka, pretože chcela by som dosiahnuť to, aby sme ešte pred koncom tohto mandátu mali nejaké konkrétne výsledky v rukách, aby sme členským krajinám dali čas implementovať tieto programy, ktoré vlastne sme očakávali tak dlho. A preto by som sa chcela spýtať, aby ste mi mohli poskytnúť, či by ste mi mohli poskytnúť nejakú vašu víziu ohľadne tohto. Uh, Vážení ministri, ďakujem pekne za možnosť spýtať sa nejaké otázky. Moje otázky sa takisto týkajú alebo súvisia s koncom mandátu. Tento výbor aj parlament už teda čakajú rok, pokiaľ ide o úspešný e, pokrok v oblasti spomínanej smernici, smernice. Náš výbor našiel určitý kompromis, pokiaľ ide o tú smernicu, ale nikto v parlamente nebol schopný presvedčiť predchádzajúce predsedníctva o tom, aby sa vysporiadali s touto témou. Ja som presvedčená o nasledovnom. Potrebujeme novú smernicu a som presvedčená, že sme sa venovali skutočne slubným kompromisným riešeniam Myslím, že potrebujeme vypracovať naše nové energetické plány na to, aby sme zlepšili počítačovú bezpečnosť. Musíme zareagovať aj na naše vlastné klimatické ciele. A v tomto kontexte e, vítam vašu iniciatívu. Pán minister Petresku, prečo? Pretože vy ste oznámili, že by ste radi našli dohodu, e, dosiahli dohodu na úrovni rady moja otázka je teda táto. Bude to možné ešte pred koncom mandátu Európskeho parlamentu? Podarí sa našim občanom dokázať, že sme schopní nájsť kompromis na úrovni rady a dobrý záver k tejto otázke, pretože myslím si, že občania by by tu znovu mali ďalší dôkaz o tom, že dokážeme nájsť kompromis a že nie je to tak, že nedokážeme sa dohodnúť na veľkých témach. Takže my občanom musíme dokázať, že sme schopní to dosiahnuť a že tu je aj solidarita, práve pokiaľ ide o takú spornú otázku ako napríklad plyn, ktorý dostávame z Ruska. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Silikiotis Zague. Ďakujem pekne. Chcel by som privítať e, našich hostí, ministrov, poďakovať sa im za ich prítomnosť. Chcem sa im poďakovať za zaujímavé prezentácie a chcel by som využiť túto príležitosť, ktoré sa mi dostalo na to, aby som vyjadril svoju vďaku voči rumúnskému predsedníctvu za vynikajúce za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme doposiaľ mali a včera napríklad sme na úrovni trialógu dosiahli revíziu PSI smernice, pokiaľ ide o využívanie údajov z verejného sektora. Podarilo sa nám dosiahnuť veľmi dobrú dohodu a prostredníctvom novej legislatívy budeme môcť zabezpečiť nové údaje, ktoré sa budú môcť využívať v prospech spoločnosti. Sú to údaje, ktoré budú využívať malé a stredné podniky, ako aj startupy, novozačínajúce podniky, ktoré budú mať možnosť využívať tieto údaje. Mám pocit, že je veľmi dôležité aj to, že pán Petresku spomenul vo svojom príhovore termín digitálne hospodárstva. Táto diskusia je podľa mňa veľmi dôležitá, pretože Európska únia musí urobiť všetky kroky na to, aby sme posilnili digitálne hospodárstvo. A rumunské predsedníctvo môže pozitívnym spôsobom poznačiť práve túto tému. A pokiaľ ide o sektor energetiky, program rumunského predsedníctva zdôrazňuje potrebu posilniť energetické systémy využívajúc nové technológie a zlepšujú tým, že sa aj zlepšia infraštruktúra a ukladanie energie. to je veľmi dôležité, pán minister Anton, avšak chcel by som zdôrazniť aj to, že častokrát siete máme, infraštruktúru máme, máme aj potrubie, ale domácnosti nemajú finančné možnosti na to, aby inštalovali potrebné systémy na to, aby využívali lacnú energiu. Takže energetika, ktorá je dodávaná občanom, nie je až taká bezpečná, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok energie. Nemali by sme zabúdať na to, že veľké množstvo populácie v súčasnosti žije v tzv. energetickej chudobe. Je to veľmi dôležitá téma. Opakovali sme to viackrát v našom výbore. Očakávame teda pozitívny príspevok zo strany rumúnskeho predsedníctva. Potrebujeme integrovaný prístup, aby sme sa vysporiadali s problémom energetickej chudoby, ktorý je problémom pre milióny ľudí v Európskej únie. Cieľom Európskej únie je, aby tu bola pre občanov a preto potrebujeme spoločnú definíciu, o ktorej už hovoríme relatívne dlho. Čo teda je energetická chudoba? Treba to zadefinovať. Potrebujeme kritéria, aby sme čerili týmto problémom efektným spôsobom v všetkých krajinách. Priorita eh, v tejto oblasti sa musí sústrediť práve na túto oblasť. Takisto tu máme otázky, ktoré súvisia aj s energetickou bezpečnosťou a s dodávkami energie. V tomto kontexte by som zdôraznil to, že musíme zabezpečiť zvrchovanosť členských štátov práve pokiaľ ide o východnú časť Stredomoria, pokiaľ ide o zdroje, ktoré máme k dispozícii. Máme tam zdroje, ktoré môžu prospieť e, energetickej bezpečnosti. A teraz asi dostanú slovo ďalší rečníci, tzv. ďalší rečníci. Mám tu prihlásený dlhý zoznam rečníkov. Poprosím vás, každý dostane teda minútu, aby ste sa dostali k slovu pán Tošenovský. Ďakujem pekne, pokúsim sa teda obmedziť svoj časový priestor. Ďakujem pekne ministrom, že prišli medzi nás. Tá predstava bola veľmi zaujímavá, ako sa predstavili, to bolo veľmi zaujímavé. A teda jedna otázka. Čo ma zaujala v prípade, zaujalo v prípade pána ministra Antona, je práve tá konsolidácia e, nukleárnej bezpečnosti. Akým smerom chcete túto diskusiu viesť, pretože ide o veľmi komplikovanú tému. Zažili sme to aj tu v tomto výbore a pre mňa by tá informácia bola veľmi cenná a zaujímavá, pretože ide o komplikovanú tému, ktorá sa týka celej Európy. Ďakujem pánovi ministrovi Petreskovi za to, že som mal možnosť sa s ním stretnúť, takže nemám konkrétne otázky pretože ja som sa už osobne otázky spýtal a držím palce v tom zmysle, aby v tej krátkej fáze, ktorú máte k dispozícii, sa vám podarilo vyriešiť viaceré dôležité legislatívne a nelegislatívne normy. Skutočne vám držím palce, pretože tá úloha pred vami je veľmi ťažká. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže o 11 sekúnd som pretiahol svoj čas. Pani Ernst? Ähm, Ďakujem pekne. Gratulujem vám k predsedníckej taktovke. Počula som veľa pozitívnych vecí, pokiaľ napríklad o energetickú úniu. Obraciam sa na pána Antona. Moja otázka je nasledovná. Viete, že u nás máme uholné regióny, opúšťanie uholnej energie, je vlastne niečo, čo sa nedá realizovať ad hoc. Potrebuje to aj určitú sociálnu podporu, celý ten prechod. Moja otázka je, aké nápady máte vo vzťahu k tomuto Just Transition, spravodlivému prechodu, pokiaľ ide tie regióny, ktoré sa týkajú, ktoré majú teda s týmto problémom priamo dočinenia, ako by sme mohli pomôcť z Európskej únie, pretože sú odkázaní na našu pomoc. Ako si to predstavujete, pretože rada blokuje e, to vznik fondu Just Transition, spravodlivý prechod. Ďakujem, pán Zoriňo. Ďakujem za slovo. E, e, zdravím ministrov rumunského predsedníctva. Toto predsedníctvo prichádza v časoch veľkých vizieb a veľkých problémov a vo vašej sfére sú tu veľmi dôležité dokumenty, energetická únia, digitálna únia, budeme môcť robiť e, veľký pokrok. Pán predseda, vy ste veľmi e, reštriktívni, pokiaľ ide o resničky často, ale pôjdem rovno k otázkam. Aké sú opatrenia, ktoré by ste chceli uskutočniť v týchto dvoch oblastiach, energetika a digitálna sféra, najmä pokiaľ ide o E, určenie etických e, rámcov, napríklad v prípade novej spoločnosti Gigabyte v Európe. Mňa šokovalo, že za mesiac predsedníctvo ešte ne, si nenašlo čas na to, aby zorganizovalo prvý technický trialog. Nemôžeme iba sa venovať konceptuálnym eh, vízia, musíme pracovať v teréne a ešte sme si ne, neučili termín na, prvú techni- na prvé technické zasadnutie v tejto oblasti. Ja verím, že rumúnske predsedníctvo podporuje uh, iniciatívu Wi-Fi for EU a tam s vami, že v tomto sa tiež pokročí. Pán Marinescu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mňa zaujíma e, nástroj Spájame Európu. Chcel by som vedieť, e, aký je názor rumúnskeho predsedníctva. Máme tu návrh parlamentu, A na druhej strane je tu rámcový program. Vďaka tomuto rámcovému programu je pre členské štáty možné pripraviť kvalitné projekty a ja by som teda rád vedel, aká je pozícia rumúnskeho predsedníctva. Pretože nás samozrejme vieme, že nás čakajú diskusie s komisiou na túto tému. Áno, kolega Benedikt Javor. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa pripojím ku kolene Rebeke Holmes. Je to smernica o zemnom plyne, už sme o tom viackrát diskutovali, aj s vami, pán predseda. No a teraz trošku z inej perspektívy, pretože podľa mňa tu nejde iba o energetiku, o energetickú úniu. Členské štáty EÚ sú samozrejme ovplyvnené výstupmi mm, týchto diskusí, ale tento dopad e, vnímame aj na našich e, partnerov v energetickej komunite. E, no a moja otázka na rumúnske predsedníctvo. Tie aspekty energetickej bezpečnosti, ktoré majú predchádzať problémom, tak Zohľadňuje sa tam, že to nie je len záležitosť EÚ, ale väčšej skupiny štátov energetickej komunity? No a zaujímalo by ma, či rumúnske predsedníctvo by mohlo urýchliť diskusie na rade, aby sa tu naozaj zohľadnili zájmy členských štátov a ďalších štátov e, energetickej komunity. Ďakujem, tu sme sa dostali na koniec zoznamu rečníkov. Nie, nevidím nikoho, takže... Niektorí kolegovia hovorili o smenicu o plyne, za ňu sa cítim spolu zodpovedný, pretože som spravodajca. E snažili by sme sa dosiahnuť, snažíme sa dosiahnuť hlavný cieľ revízie na strane jednej, na strane druhej chceme e, rozptýliť neistotu niektorých členských štátov, napríklad v oblasti infraštruktúry, e, upstreamu, prípadný presun e, právomoci či uplatňovanie sieťových kódov. A možno, že to bude aj viac ďalších bodov. No ale musíme samozrejme začať rokovania. Bez toho nie je možné diskutovať. Ďakujem teda veľmi pekne všetkým. Poprosím teraz e, pánov ministrov, aby odpovedali na otázky. Pán, ja, pán Zorina, ja sa chcem ešte opraviť. Keď som hovoril o tom, že meškajú rokovania, tak som, ne, som povedala technický dialog, ale mal som na mysli politický, politický dialog. Trialog. Áno, dalo sa čakať, že sa väčšina odazok týkala smernice o plyne. Pokiaľ ide o nás ako zástupcov predsedníctva, tak obidvaja sme uplatnili to, čo od nás žiada rada v záveri rady 21. decembra. Čiže rýchle, eh, rýchly začiatok riešení tohto problému. 15. januára sme e, zahájili rokovania o novom texte so všetkými členskými štátmi. A už sme získali aj pripomienky k tomuto textu. Takže teraz sa pokúsime vypracovať takú verziu, ktorá bude vyhovovať očakávaniam všetkých členských štátov a zohľadní ich pripomienky. My by sme si priali, aby bola táto problematika prínosná nielen pre Európu, ale pre všetky ďalšie štáty, vrátane našich susedov, ktorí majú o túto smernicu záujem. Ako ste správne poznamenali, takže Áno, máme záujem o to, aby sme túto smernicu čo najskôr dostali do fáze trialogu. Aby sa o tom čo najskôr teda rozhodlo. Členské štáty jasne vyjadrili svoju vôľu tomuto sa venovať. Naozaj táto téma je neustále na, na pretrase. Je to veľmi dôležité. My vieme, že parlament je na diskusie pripravený. chceme, aby predsedníctvo učinilo naozaj viditeľné kroky týmto smerom. V tom čase, ktorý máme k dispozícii, sa pokúsime túto smernicu vyriešiť. Na úvod som to nepovedal, avšak zrejme ste si v mojej prezentácii všimli, že 4. marca a 26. júna je naplánovaná rada. Tá marcová rada sa týka problémov, ktoré chceme vyriešiť spolu s parlamentom. Preto som tam navrhol ešte jednu radu návyše, pretože vieme, že je tam isté časové obdobie, ktoré je teraz trochu kratšie, než by to bolo za normálnych okolností. Je zjavné, že sú tu isté problémy, pokiaľ ide o otázky v jadrovej oblasti. Dovolte, aby som povedal jednu vec. Nejde o to, že by sme vyloženie tú smernicu menili, ide tu o výklad znenia. Nám ide najmä o otázky bezpečnosti, bezpečnosti občanov, bezpečnosti materiálu. Ale nechceme tú smernicu nejak dohlbky meniť, tá je už daná. Naozaj nejde o celkovú zmenu smernice. No a samozrejme, súhlasím absolútne s tým, čo povedal pán Silikiotis. Na tému energetickej chudoby. Áno, energetická chudoba je problém, je to náš spoločný problém. Možno, že je v niektorých krajinách viditeľnejšia než v iných. Ale je to súčasť stratégie, ktorú chceme rozvíjať. A naše predsedníctvo to má tak povediať na muške. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste sa venovali tým najdôležitejším témam a za vaše pripomienky do diskusie. Ja by som teraz poprosil pána ministra Petresku, aby on zareagoval a vyjadril sa. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že e, sféra digitálna sféra vzbudzuje taký záujem. Veľa otázok bolo smerovaných na mňa. My máme prepojený prístup, spolupracujeme a pre mňa je toto veľmi dobrý signál hneď na začiatku. A som vám veľmi vďačný, že ste si vy, vy, vy vyhradili čas na to, aby ste si ma vypočuli. Ospravedlňujem sa, ak nepôjdem presne e, podľa poradia, ako mi boli položené otázky, ale pokúsim sa to zodpovedať synteticky na väčšinu otázok. Ak náhodou na niekoho zabudnem, tak prosím vás, prihláste sa a ja to rozvediem ďalej, ak to bude možné. Takže na úvod pán Eller, vy ste na úvod e, otázok a odpovedí sa pýtali na existujúce štruktúry kybernetickej bezpečnosti, e, ktoré v tejto chvíli fungujú v EÚ. Ako iste viete, podľa NISI, o ktorej ste hovorili, v každej krajine existuje niekoľko stratégií, ktoré spadajú pod tento program. Použili ste slovo koordinácia a áno, presne tak, oni koordinujú túto činnosť. A podľa mňa, čo tam chyba je to, že ešte sa to samozrejme dá vylepšiť a, a, a, a no, zlepšiť. A potrebujeme zdôrazniť tú jednotnú politiku kybernetickej bezpečnosti. Úlohou kybernetickej bezpečnosti je pracovať na ochranných mechanizmoch. Už vidíte, incident, už k nemu došlo, je za ním veľká miera kreativity. A čo je dôležité? ide to trošku v súlade s otázkou pána Nikasa. Prečo je dôležité mať takéto centrum kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Pretože to je práve tento, táto zložka výskumu, čiže oni sa venujú výskumu a budeme môcť potom tie výstupy z výskumu pretaviť do najlepších možných postupov, vďaka ktorým ochraníme naše demokratické hodnoty, e, zachováme dôvernosť údajov občanov. Na druhej strane budeme môcť poskytnúť aj e, istým spôsobom tieto údaje komerčnému sektoru a sociálnemu sektoru. Čiže áno, máme e, agentúry, ktoré sú, koordinujú, pracujú na rôznych stratégiách, ale myslím si, že e, sa nad tým treba ešte viac zamyslieť a treba samozrejme aj viac peňazí pre centra, ktoré sa viac venujú oblasti e, výskumu a výstupy z ich výskumov potom pretaviť do praxe. No a potom otázka pána Dana Niku. Áno, to je dobrý postreh, dobrá otázka. Čas odpovedí už e, som, som vyjadril, odpovedí pánovi Ellerovi. Čiže musíme klásť väčší dôraz na výskum v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ako ste dobre viete, máme agentúru CERT. Táto sa práve bezpečnosťou v kybernetickom priestore zaoberá. Vypracovanie takéhoto typu stratégie na európskej rovni by naozaj bolo veľmi dobre. Veľmi by to pomohlo národným centram, ktoré sa tomu venujú. Boli by sme tým pádom naozaj o krok vpred, pokiaľ ide o prípravu na takéto kybernetické rizika. Pán Marinescu. Pokúsim sa odpovedať aj na vašu otázku. Vy mi samozrejme po rumúnsky budete rozumieť, takže ak sa milím, tak ma opravte, ale ten rámcový program, pokiaľ som sa, pokiaľ sa nemýlim, tak vy ste hovorili o mechanizmu, mechanizmu Spájame Európu. V oblasti dopravy tento program Spájame Európu má isté základné komponenty. Nebudem hovoriť o konkrétnych alokáciách z rozpočtového hľadiska, pretože to závisí od mnohých vecí, ktoré my nemôžeme v túto chvíľu ovplyvniť. ale podľa mňa tie pridelené prostriedky vieme, že tento nástroj bude existovať, aby sme samozrejme chceli vyššiu mieru zdrojov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Ale ako sa týchto vyšších príspevkov, ako tieto vyššie príspevky dosiahneme, tak, keď budeme mať veľmi jasne vypracované špecifikácie, pretože iba tak budeme schopní vyargumentovať tie vyššie sumy. No a pokiaľ ide otvorenie ďalších koridorov, a tu by som chcel zopakovať, že o tejto téme sa ešte stále diskutuje, tak tie prostriedky, ktoré sú v tejto chvíli pridelené pre digitálnu zložku tohto programu, tak v tom prípade sú to najmä investície do broadbandu, Viem, že musím eh, pridať. Pán predseda už ma trošku naháňa. Ak dovolíte, zareagujem trošku aj na tie otázky umelej inteligencie. O tom hovorila pani Milner. Hovorili ste... Mali ste naozaj veľmi dobré otázky, 5 otázok, všetky boli výborné, rád by som sa sami o tom porozprával. Umelá inteligencia podľa mňa nie je dostatočne prítomná v našom programe. Mnoho prokov umelej inteligencie sú v programoch ministerstva hospodárstva a ja som hneď načiatok mal pocit, že by sme eh, sa mali viac venovať umelej inteligencii, keď som si prechádzal tie dokumenty. Preto na prvom neformálnom zasadnutí rady TTI, eh, ktoré majú na starosti Ministerstvo pre digitálny program v Bukurešti, tak tam na tom programe na prvej strane uvidíte práve aj umelú inteligenciu. Pripravujeme toto neformálne zasadnutie už teraz a závery formálneho luxemburského zhodnutia rady, ktoré bude v Luxembursku, tak tam sa toho o tej umelej inteligencii vyskytne oveľa viac, než toho máme k dispozícii dnes. Takže ja naozaj e, s vami súhlasím, že to nie je dostatočne pri tom našich diskusiách, ale ubezpečujem vás, že sa o tom bude diskutovať viac a viac. Pán Česák, e, k tomu, čo ste vyhovorili o rôznych kategóriách, eh, pardon, kritériách pre dodávateľov, ktorí dodávajú 5G do európskych sietí. Do istej miery asi viem, eh, o čom hovoríte, čo máte konkrétne na mysli. A našťastie máme mnoho dodávateľov do technológie 5G, čiže tam nevidím žiadny problém, pokiaľ ide o nejaký slobodný rozvoj a možnosti pre priemysel v 5G. Pokiaľ ide o východné partnerstvo, jeden z najdôležitejších dokumentov, je to súčasť vyhlásenia, je digitalizácia regulačný nezáležitosti záležitosti a výskum. Takže máme spoločného menovateľa Ehm, ja som sa pokúšal odpovedať na otázku pána Silikiotisa. Oceňujem ju. Budeme pokračovať v trialógu na tému Digitálna Európa a dovolte mi ubezpečiť vás, že završíme alebo aspoň budeme napredovať maximálne, ako budeme môcť. Pán Zorinio, ďakujem pekne za otázku. V ideálnom prípade by som bol špecificky k správe o digitálnej Európe a hospodárstve. Musím si to všetko overiť, ale môžem vám povedať, že k programu Digitálna Európa dnes bude odborný trialog v technických záležitostiach, takže to je dobrý znak. Neviem, či odpoviem na viac otázok, alebo nemám už čas. Ehm, možno kratučko by ste mohli. Hovorí pán predseda výboru. Myslím, že som odpovedal na väčšinu otázok. Kolegovia, hovorí pán predseda, je veľmi dôležité, aby sme oficiálne položili otázky v našej diskusii a rumunské predsedníctvo si všetko poznamenalo, všetko, čo navrhujeme, všetko, čo sme požiadali. A teraz by som chcel poprosiť pána Antona, aby sa ujala slova. Veľmi pekne vám ďakujem. Mám pre vás iba jednu vetu. Je zásadne dôležité, aby sme sa zaoberali úhoľnými oblastiami. Každý, kto má takýto problém, e, zistilo sa, že sú vlastne podobné tieto problémy s uhlím, s uholnými regiónmi. Pokúšame sa využiť komisiu na riešenie týchto úhoľných regiónov, ale musí byť rozšírený tento program, ktorý to rieši. Toľko z mojej strany. Ďakujem za otázky. Ďakujeme kolegovia, hovorí pán predseda. Ďakujem pani ministri. Bola to skutočne živá diskusia. Nepripravili sme na ňu dosť času, ospravedlňujem sa za to. Vaše odpovede a poznámky boli však veľmi dôležité. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť, obaja pani ministri, za vašu spoluprácu a niekoľko ďalších mesiacov vás asi uvidíme na stretnutiach a diskusiách. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, pokračujeme. Téma rumunské predsedníctvo, veľmi dôležitá. Návšteva pána Nikolae Hurduka je ministrom pre výskum a inovácie nielen výskum a inovácia, ale aj jadrový výskum, ITER, vesmír, mnohé témy má na starosti. Takže všetko, čo súvisí s výskumom vo všeobecnosti. Pán Nikolaj Badalau, minister hospodárstva, ktorý zodpovedá za priemysel, obranu, všetko je to veľmi zaujímavé pre výbor ITRE. Veľmi, veľmi dôležité. Vážený pán minister, vítajte. Vítajte u nás. Uh, dear friends, so, let me say, uh... Milí priatelia, uh, dovolte mi povedať na začiatku našej diskusie s pánom Nikolé Hurduku o výskume a inováciách a pripomenúť nám všetkým, že v rámci diskusií budeme hovoriť o horizonte Európa, o rámcovom programe pre výskum a vývoj. Budeme hovoriť o špecifickom programe, ktorý implementuje Horizont Európa, ďalej o vesmírnom programe Európskej únie, tiež veľmi zaujímavé z tohto hľadiska, a o programoch výskumných a školiacich pre energetickú komunitu v Európe. Ďalej, Európsky spoločný podnik ITER a vývoj budúcej energetiky. Takže máme tu naozaj mnohé témy na stole a v prípade priemyslu budeme hovoriť o Európskom obrannom fonde a tiež e, je tu nelegislatívny návrh viacero, koordinovaný plán pre umelú inteligenciu a Európska e, stratégia pre informácie. Veľmi dôležité pre našu našich občanov a pre všetkých. Začnime s našou diskusiou. Ospravedlňujem sa obom ministrom, že trošku meškáme. 15 minút, ale máme si myslím dosť času, aby sme si veci aj prediskutovali. Ak môžem poprosiť, vážený pán minister Nikolaj Hurduk, začnite, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážený pán predseda výboru Buzek, dámy a páni poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, je mi mimoriadným potešením prísť, že som mohol prísť dnes medzi vás a predstaviť vám priority rumunského predsedníctva v oblasti výskumu, inovácií, a politiky vesmíru. Ako všetci dobre vieme, výskum predstavuje hnací motor spoločnosti. Som si istý, že v Európskej únii je oblasť výskumu jedným z hlavných motorov hospodárstva. Bude motorom hospodárstva a to potom znamená prosperitu európskych občanov. Výskum a inovácie musia získať hlavným impulzom pre európske hospodárstvo a integráciu. Chcel by som upresniť, že Európska únia má nevyhnutné ľudské zdroje, má infraštruktúru na to, aby zostala lídrom v oblasti vedeckého výskumu. Najdôležitejšou témou, o ktorej je reč v oblasti výskumu, je nepochybne program Horizont Európa, je to program, ktorý stanovuje určitý právny rámec pre financovanie výskumu z európskych peňazí. V našej rozprave máme sedem oblastí, šesť pre oblasť výskumu, jedna pre oblasť vesmíru, ako som už upresnil, čo sa týka výskumu, najdôležitejšou témou, na ktorú sa zameriavame, je Horizont Európa, ktorý sa e, pozostáva z dvoch rámcových programov, rámcových na jednej strane a špecifických na strane druhej. Ten rámcový program. Dovolte mi zdôrazniť význam úsilí rakúskeho predsedníctva o urýchlenie diskusií e, vďaka tomu 7 mesiacov, len 7 mesiacov po odštartovaní rámcového programu sme sa dostali v januári už k prvým diskusiám v rámci trialógu medzi Európskym parlamentom, radou a ďalšími aktérmi. A chceme, aby sme rovnako intenzívne mohli posunúť tento program i ďalej. Tak, aby sme dokázali zabezpečiť fungovanie tohto programu a plnenie jeho cieľov do roku 2021. A od roku 2021, pokiaľ ide o špecifické programy, tie samozrejme sú bezprostredne spojené, nadvezujú na rámcový program a ideálne by bolo, keby sme dospeli k všeobecnému postoju do konca rumunského predsedníctva. Nasledujú ešte dve zložky, ktoré sú e, navzájom previazané s horizontom Európa Európsky cloud otvorenej vedy a Európsky inštitút pre inovácie a technológie. Tieto dve záležitosti nepokročili, keď to porovnávame s horizontom Európa. E, začali sa iba v druhej polovici roku 2018 práce na nich, ale nepochybne sa z nich stanú dva základné piliere opory eh, horizontu Európa, najmä eh, cloud otvorenej vedy, ktorý vnáša úplne novú koncepciu otvorenej vedy eh, do praxe. To umožní prístup k výstupom a výsledkom pre univerzity, pre podniky, firmy, a pre členov miestnych samozpráv bude tak možné oveľa rýchlejšie preklopiť do praxe výsledky z výskumov financovaných z európskych peňazí. Európsky inštitút pre inovácie a technológie. Tam e, komisia navrhla niekoľko pozmenujúcich návrhov, Takže predmetný inštitút by mal začať pracovať lepšie pri implementácii cieľov Horizont Európa. Nasledujú ešte dve ďalšie zložky, ktoré sú možno trošku citlivejšieho charakteru, lebo sa týkajú eh, jadrovej oblasti. Ide tu o Euratom a ďalšie súvisiace. Vieme, že časť členských štátov trošku váhala pri využívaní jadrovej energii. A keď sa hovorí o výskumoch v jadrovej oblasti, Nede tu len o jadrovú energiu, ale aj o súvisiace oblasti. Zdravotníctvo napríklad. Liečba rakoviny konkrétne. Tieto dve oblasti sa stali stredobodom pozornosti v polovici roku 2018 a opäť budeme diskutovať za ideálnych podmienok hádam k všeobecnej dohode do konca rumunského predsedníctva a v neposlednom rade je tu i otázka e, politiky vesmírneho výskumu, výskumu vesmíru, A v tomto zmysle dúfame, že dosiahneme čiastočnú dohodu ešte počas nášho predsedníctva. Ide tu totiž o sériu programov, Chcem pripomenúť Galileo, Kopernikus, EGNOS. Tieto programy ktoré sa týkajú takých vecí ako geolokačné systémy. opinia noastră ar fi aceea că aceste programe... Náš názor je taký, že sú to civilné programy. A mali by zostať pod civilným dohľadom. Snažil som sa vmestiť do prideleného času. Možno trošičku som to prekročila, ale hádam, to nebude problém. Ďakujeme pekne, pán minister, za vaše expoze. O pár minút otvoríme k nemu diskusiu. A teraz poprosím pána Nikolae Badalau a o prezentáciu. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Môžeme vás zoznámiť eh, eh, s prioritami rakúskeho predsedníctva a ja sa pripájam s mojou oblasťou. Ide tu o priemysel, konkurencieschopnosť. To zaujíma výbor ITRE. Rumunské predsedníctvo Rady Európskej únie je zásadne dôležité z hľadiska mandátu Európskeho parlamentu. Naozaj je tu veľký význam pri riadení legislatívneho procesu a preto sa naše úsilie bude zameriavať na posunutie legislatívnych otázok, najmä za prvé tri mesiace nášho predsedníctva počas tohto obdobia. Priority predsedníctva v oblasti konkurencie schopnosti sa zameriavajú na priemyselnú stratégiu Európskej únie, na digitalizáciu. Toto sú témy, ktoré sú nesmierne aktuálne pre celú európsku agendu a majú veľkú relevanciu v dnešnom hospodárskom a sociálnom kontexte. Prispôsobenie sa digitalizácii je veľkou výzvou a táto výzva sa môže stať príležitosťou na posilnenie konkurencieschopnosti Európy pre, na celé budúce desaťročia. Digitálna transformácia a umelá inteligencia sú základné faktory, ktoré prispejú k formovaniu priemyselnej politiky do roku 2030 a práve preto budeme musieť rozvinúť potrebné kapacity. Oznámenie Európskej komisie z novembra 2018, plán koordinácie pre umelú inteligenciu, rieši celostným spôsobom, komplexným spôsobom túto otázku a využitie umelej inteligencie. Oceňujeme skutočnosť, že toto oznámenie zo strany komisie je štrukturované ohľadne nasledovných myšlienok, dodatočné úsilie a spoločné ciele, ktoré rozvíjajú, kde sa budú rozvíjať PPP projekty, startupy a inovatívne malé a stredné podniky, kde sa bude konsolidovať e, excelencia, pokiaľ ide o technológie týkajúce sa umelej inteligencie, ktorým sa dá dôverovať a takisto ich popularizácia. Európsky dátový priestor je takisto dôležitou podmienkou pre fungovanie umelej inteligencie. Musíme vytvoriť etické kodexy na globálnej úrovni a zistiť, od... a musíme teda sa snažiť ísť e, v ústretí inováciám. Hovorí sa, že sa to týka takých oblastí ako lekárska starostlivosť, doprava, bezpečnosť a energia. A pokiaľ ide o tento plán umelej inteligencie, tam sa spomínajú rôzne spôsoby využitia umelej inteligencie. A čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že Európska únia by sa mala stať jedným z lídrov rozvoja umelej inteligencie. Kroky, ktoré sa zahája tento rok a budúci rok, povedú k ďalším aktivitám v e, tejto oblasti. Napríklad úmysel, že by členské štáty schvalovali národné stratégie a pripravovali rozpočty, ktoré budú schválené Eh, do polovice roku 2019. Rumunské predsedníctvo Rady Európskej únie navrhlo súbor záverov Rady na základe akčného plánu ohľadne umelej inteligencie, ktoré budú predložené na schválenie na úrovni Rady pre konkurencieschopnosť 18. februára roku 2019. Sme presvedčení, že aspekty, ktoré sa týkajú umelej inteligencie, sa budú preberať vo viacerých formátoch rady, aj vzhľadom dopadu, ktoré, aký umelá inteligencia môže mať na hospodárstvo v najbližších rokoch. V priebehu rumúnskeho predsedníctva v Európskej únii sa budeme zvýšene venovať pozornosťou na hodnotový priemysel, my súhlasíme s tým, že Európska únia potrebuje viac ako kedykoľvek predtým moderný priemysel, ktorý by bol schopný reagovať na moderné výzvy. A tento aspekt sa teda rysuje aj z dohody, ktorá bola podpísaná v Paríži. E, podpísalo to 18 členských štátov pri príležitosti stretnutia konferencie priateľov priemyslu. Európsky priemysel, ktorého integrálnou súčasťou sú malé a stredné podniky, si vyžaduje dlhodobú politiku, ktorá bude mať jasnú víziu, a to až do roku 2030, a kde sa bude brať ohľad na rozmanitosť priemyselnej základne a kde sa budú využívať všetky možnosti, ktoré poskytuje digitalizácia, dekarbonizácia a ďalšie oblasti, ktoré sú teda dôležité pre budúcnosť európskeho priemyslu. Silný, silný priemyselný základ Európy si vyžaduje aj pracovné, vytvorenie pracovných príležitostí a, produkty, a produktov e, s pridanou hodnotou, ktoré sa budú vyvážať. To je zasa dôležité na to, aby sme boli konkurencieschopní ako teda kontinent. Toto je predmetom našho programu. Je to relevantné aj pre moju vlastnú krajinu, pre Rumunsko, kde vlastne teda to HDP je nižšie ako v iných členských krajinách. Budeme aj naďalej podporovať systematickú integráciu priemyselnej konkurencieschopnosti a to vo všetkých oblastiach Európskej únie a budeme aj naďalej stimulovať debatu o tom, ako o tých faktoroch, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj pokiaľ teda ide o výzvy, ktoré musí čeliť priemysel. Každodenná realita hovorí, že nemôžeme hovoriť o konkurencieschopnosti bez robotiky a umelej inteligencie. Náš svet a svet našich detí sa stále viac digitalizuje a bez digitálnych zručností a spôsobilostí ťažko nájdeme uplatnenie na trhu práce. To je evidentné. Potrebujeme digitálnu európsku identitu, totožnosť a inovácia digitálnej oblasti a digitálne zručnosti to sú vlastne povinné alebo obligatórne, mandatórne zručnosti. Digitálne riešenie je kľúčové pre všetkých spotrebiteľov. Pokiaľ ide o Rumunsko, čo je tam dôležité? Dôležité je to, aby tie prvé firmy, tzv. unicorn, budú, aby sa stali priekopníkmi v týchto oblastiach a my tu navrhneme súbor záverov, v okruhu priemyselných tém, ktoré sa potom schvália 26. mája 2019. Tam zhrnieme práve tento otázky nášho prístupu. Bude sa konať teda aj konferencia o priemyselných dňoch, kde si vypočujeme názory predstaviteľov jednotlivých priemyselných odvetví. A toto umožní potom budúcej komisii predložiť tematické oznámenia v oblasti priemyselnej politiky, kde zakomponujeme aj odvolanie, od, odkaz na energeticky intenzívne priemyselné odvetvia. Istotne viete, že počas predsedníckej krajiny Rakúskej republiky už boli urobené základy v tejto oblasti, aby som túto prečo využil teda aj na to, aby som opätovne zdôraznil skutočnosť, že pokračovanie v takto nastavenej rýchlosti je dôležité, práve pokiaľ ide Európsky program pre rozvoj priemyslu. Týmto by som sa chcel poďakovať vám všetkým za vašu pozornosť a dúfam, že práve vďaka opatreniam, ktoré som spomenul, sa nám podarí presadiť tieto priority na európskej úrovni. Ďakujeme pekne aj my vám, ďakujem pekne obom ministrom za vynikajúce prezentácie. Uh, um, Teraz začneme diskusiu na úrovni koordinátorov, to znamená tých, ktorí sú zodpovední za politické skupiny. Pán Eller, nech sa páči ako prvý za EPP, samozrejme. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení ministri. Ďakujem za to, že ste prišli. Už počas rakúskeho predsedníctva dvaja spravodajcovia Európskeho parlamentu ohľadne Horizon Europe 28 ministrom, ktorí sú zodpovední za oblasť výskumu, povedali, že mali by sme sa vyhnúť inštitucionálnym bojom medzi dvomi legislátormi, pokiaľ ide o právne návrhy, tak ako to navrhuje komisia. A preto sa dosiahla vynimočná dohoda, pokiaľ ide o radu, aby sa opustil právny základ v prospech Európskej únie ako takej, ale aj v prospech európskej politiky a agendy pre inovácie. Nemôžeme čakať až do roku 2020, ak máme takúto ambíciu, pokiaľ ide o misie a potom začneme negociovať programy a začneme s tými programami až 2020 prezident Macron, predstavitelia štátov žiadali a rozhodovali o inovatívnej Európe a my v podstate sa boríme s tými interinstitucionálnymi problémami za predpokladu, že rada sa k tomu postaví tak, ako očakávame, bolo by možné venovať sa týmto témam ešte pred koncom mandátu. Pokiaľ ide o obsah, chceli sme aby sa držať gentlemanskej dohody v tom zmysle, aby sa rokovalo o cieľoch ohľadne ko legis, ko ako aj ohľadne obsahového zamerania legislatívnych návrhov. Preto spravodajcovia apelujú na členské štáty, aby tu bol jasný mandát voči predsedníctvu, nezáležiac na tom, že v akej forme alebo e, podobe ešte pred koncom mandátu. Pretože týmto by, ak sa to nestane, tak tu dôjde k obštrukciám nad rámec tých negatívnych externých rozmerov chceme zdôrazniť, že by tu došlo k premeškaniu možností vyriešiť, vyriešiť tieto právne otázky a zabránilo by sa ďalších pozitívnych krokov pri zriadovaní tohto programu. Takže apelujeme na predsedníctvo, aby sa dosiahla dohoda na úrovni rady v tom zmysle, že chceme tu mať principiálnu dohodu ohľadne celého programu. A prečo? Preto, že chceme uistiť európskych inovátorov, európsky priemysel a výskumníkov o tom, že máme inovačnú agendu, že máme hospodárske problémy, že tu máme aj sociálny rozmer a občania očakávajú od nás, aby sme konali. Uh, thank you very much, colleague. Uh, strong message. One message is always veľmi silné posolstvo. Jeden posolstvo je vždy silným posolstvom. Teraz zostane slovo ďalší rečník, pán Dan Mika. Ďakujem pekne. Ja by som chcel pozdraviť oboch ministrov a chcel by som sprostredkovať to, že očakávania zo strany Európskeho parlamentu sú príliš veľké. Je to predsedníctvo, ktoré má teda k dispozícii iba 3,5 mesiaca a stále sa musí vysporiadať s takto komplikovanými témami. Chcel by som povedať, že tento výbor sa venuje 80% hospodárstva, nevenujeme sa doprave a polnohospodárstvu, ale všetko ostatné, čo sa týka napríklad výskumu, priemyslu a tak ďalej, to je pre nás ťažisko. Ja som spravodajcom v rámci Horizon Europe a myslím si, že to posolstvo, ktoré treba ďalej sprostredkovať, je nasledovné Máme tu tieňových spravodajcov, aj spravodajcov, pokiaľ ide o Horizon Europe. Máme tu legislatívne zložky, pokiaľ ide o tento špecifický program a boli sme teda veľmi otvorení a presvedčení, pokiaľ ide ten prvý trialog, ale tie signály, ktoré sme dostali, tak tam vidíme, že rada ako keby nepreukazovala rovnakú ochotu završiť tento projekt ešte v priebehu rumunského predsedníctva, čo je vlastne veľký úder, voči celému odvetviu výskumu v Európe. Treba sa pripraviť na tento program, ktorý by mal začať 2020 a nemalo by sa tu vyčkávať na koniec nejakých politických hier. Ja viem, že vaše predsedníctvo nemôže donútiť radu, ale e, mali by sme jasne vydať signál. Už sa dostávame do fázy, kedy treba povedať, že e, dosť je dosť. Takže aký je kalendár, aké sú opatrenia, ktoré zamýšľa rada realizovať? Rada bude, ak sa to nestihne, tá, ktorú budú kritizovať, nebude tu parlament. My chceme urobiť všetky potrebné opatrenia, pokiaľ ide o otvorenosť a prípravnú fázu, na to, aby sme našli riešenia, ale ak sa stratíme v tomto procese, kde rada sa stále ohrádza iba s nejakými výhovorkami, tak pravdepodobne bude rada, na ktorú spadne všetká kritika. Dúfam, že sa nám podarí vyslať tento signál rade a dúfame, že v rámci trialógu budúci týždeň sa môže nám podariť nájsť nejaké riešenie a potom podľa toho aj postupovať. Vážený pán minister, vy ste sa dotkli veľmi dôležitej témy umelej inteligencie a pokázali ste na to, že toto môže byť to, čo môže byť takým základným rozdielom, kde by sa Európa mohla vyhraniť od ostatných štátov. Mohli by ste nám dať väčšie, bližšie informácie, pretože čo nás vždy zaujímalo doposiaľ, bolo to, že takéto programy by sa mohli podporovať na úrovni Európskej únie. Európska únia má byť jednou z kľúčových mocností v tejto oblasti práve pokiaľ ide o otázku umelej inteligencie. Napríklad máme tu také programy ako Quantum a ďalšie. Dúfam, že sa nám podarí spoločne doriešiť niektoré problémy, ktoré sú pre nás. Thank you very much. On behalf of BCR. Bardzo proszę, panie, panie profesor. Ďakujem pekne, pán profesor, za EKR. Máte slovo. Pokiaľ ide o horizont Európa, tomu sa venuje kolega Tošenovský ako tieňový spravodajca. Ja by som sa chcela opýtať Európskeho obranného bezpečnostného fondu. Neviem, či to na mieste. Pre, pán predseda hovorí bez e, mikrofónu. Ja za chvíľu budem hovoriť o našich náročných rokovaniach na túto tému a preto by som sa chcela opýtať predsedníctva e, o tom obrannom fonde. Ako si myslíte, že do tých volieb sa podarí dostať, e, dopracovať ku kompromisu? Počul som iba koniec vystúpenia pána ministra, ktorý hovoril o tom, nakoľko je dôležité, aby sme E, prispeli k vývoju európskeho priemyslu. Ja si myslím, že európsky obranný priemysel a aj tento obranný fond by mohli byť počiatkom istého inovačného impulzu. Najmä v tých oblastiach Európy, kde v tejto chvíli neexistuje takýto typ priemyslu. Preto by som chcel požiadať alebo navrhnúť predsedníctvo, aby sme túto naozaj veľmi dôležitú otázku uzavreli do nadchádzajúcich volieb. A rád by som počul vaše stanovisko z hľadiska rady, z hľadiska predsedníctva. Aké, aký je vlastne zámer predsedníctva v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší rečník, Alde, pani Viring. Thank you, chair. Dear Minister Hurduk. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vaše slova. Moja otázka súvisí s otázkou pána Eilera a pán, otázkou pána Miku. Čo rumúnske predsedníctvo urobí na to, aby zaručilo včasný začiatok ďalšieho rámcového programu? E, mali by sme sa vyhnúť týmto politickým bojom interinstitucionálnym? Čo v tom zmysle chcete urobiť? Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, hovorí pán Salini. Máme dobrý mandát, pokiaľ ide o negociácie v oblasti programu Space pre vesmír a takisto viete, že váš mandát nie je kompletný, nemáte celý čas k dispozícii ako chcete začať diskusie o tom celom texte tohto programu? A ďalšia otázka je, že my v rámci nášho mandátu máme síce jasný mandát, hovoríme tu napríklad o dobrej správe vecí verejných, bez toho, že by tu došlo k duplikáciám a chceme zabezpečiť autonómny prístup k e, programu Space, to je pre nás kľúčový pilier. Teraz mňa by zaujímali vaše priority. A po tretie, ohľadne nových programov, snažíme sa zabezpečiť kontinuitu, pokiaľ ide o vlajkové programy ako Galileo a Kopernikus. Ale my musíme robiť všetko preto na to, aby sme zlepšili aj nové programy. Čo si o tom myslíte? Čo si myslíte o tých nových programoch? Ste ministrom aj pre výskum a je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili alebo počuli vaše stanovisko ohľadne synergie medzi Horizon Europe a Európskym priestorom, Európskym vesmírnym programom. Ďakujem pekne, pán Zoríňo. Ďakujem, pán predseda, vážení ministri. E, kľúčovou otázkou pre rumúnske predsedníctvo je aj to, že teda končí mandát Európskeho parlamentu a otázka znie, či je možné dosiahnuť principiálnu dohodu o finančných perspektívach po roku 2020. Je potrebné si tiež počkať. Dlhšie iste by to bola utopia to dosiahnuť hneď, ale možno by sme mohli aspoň začať. No a potom sú tu ďalšie do, dokumenty Horizont Európa, do, vesmírne o, záležitosti, spoločná obrana. Je toho veľa. Je dôležité, aby sme vybudovali jednotnú európsku identitu v oblasti konkurencie schopnosti na medzinárodnej scéne. A je tiež dôležité, aby rumúnske predsedníctvo komunikovalo, aby po e, voľbách, bez hľadu na ich výsledky, sme nezačínali od znova všetko. To som len chcel povedať, e, čiže dopracovať sa k, k nejakým, nejakým ukazovateľom, ktoré po e, voľbách jednoducho nezmiznú. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Marinesku. Ja by som chcel vás poprosiť, aby ste odprávnili pána Karinča, ktorý je koordinátor za EPP. práve ho vymenovali premiérom Lotyšska. Áno, on je koordinátor EPP z tohto výboru. No, mám niekoľko otázok. Je, hovorili sme tu o výskumnom programe, ktorý sa týka jadrovej fúzie. Máme tu stanovisko parlamentu. Myslím si, že by pre vás nebolo až tak zložité dosiahnuť čiastočnú dohodu. No a pokiaľ ide o ten program Horizont Európa, ten je veľmi dôležitý pre všetkých. máte veľmi významnú víziu zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých, najmä pre mladých a pre tých, ktorí doteraz nemali prístup k výskumným programom. Taktiež je potrebné zabezpečiť rovnosť šancí pre všetkých. A chcem povedať ako vám, tak kolegovi Salinimu, že je dôležité zabezpečiť tiež financovanie EGNOSu, tak aby bolo pokryté celé územie Európy. Napríklad Rumúnsko nie je celé pokryté. chcete zabezpečiť geografickú rovnováhu, pokiaľ ide o program obrany? O tom sa veľa diskutuje a priemyselná politika tam by ma naozaj zaujímali konkrétne návrhy rumunského predsedníctva. aby táto politika bola naozaj na najvyššej možnej úrovni. Rád by som sa poprosil oboch ministrov, aby odpovedali na otázky, aby e, poskytli nejaké záverečné pripomienky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem tým najhorúcejším problémom. A týka sa to postupu diskusí v oblasti rámcového programu. Pán Eller by asi chcel počuť odpoveď vzhľadom na konkrétne špecifické programy. Chcel by som upresniť, Teda neviem, či e, môžem takto zastúpiť názory rady. Rada sa ste vyjadrala dosť jednoznačne, ale môžem povedať to, že tie špecifické programy veľmi úzko súvisia s rámcovým programom. Čiže tie diskusie, ktoré už začali v rámci trialógu, Tam sa berú do, do úvahy aj stanoviska Európskeho parlamentu, ktorý sa trialogov zúčastňuje, keď hovoríme o rámcovom programe. Čiže je tu korelácia tieto dva programy spolu veľmi úzko súvisia. Nedá, nie je možné prekročiť parametre rámcového programu v tých konkrétnych špecifických programoch. Pokiaľ nepadne nejaké iné rozhodnutie, budeme vychádzať z tohto. Od februára bude možné o tom diskutovať. A uvidíme, aké, sú, aké budú podmienky, akým smerom sa to bude vyvíjať a či sa to bude dať urychliť. Samozrejme, máme tu ten problémik, tie európske voľby, kvôli tomu sa nám skracuje mandát, čo máme k dispozícii. Budeme sa tomu snažiť v rámci samozrejme aktivít rady prispôsobiť. Pokiaľ ide o vesmírny program, tam sa stretneme s pani komisárkou, budeme sa rozprávať o riešeniach Ako viete, existujú možnosti integrácie istých zložiek tohto programu do horizontu Európa. Potom pokiaľ ide o definíciu excelentnosti, pokiaľ som to správne pochopil, iste existujú tie klasické systémy, Ťažko je hierarchizovať osoby, inštitúcie či univerzity, ktoré sú zapojené do výskumu. Isté existujú. Existuje istá kritika, pokiaľ ide o princípy merania. Ale ja si myslím, že je možné definovať tú excelenciu. Nezaškodilo by, keby sa to robilo na základe slepého hodnotenia. Čiže tí, ktorí to hodnotia, nepoznajú identitu hodnotených. Ďakujem pekne, pán minister, za odpovede a pripomenky. <laughs> Dostávame sa k ďalšej téme, priemysel aj obranný priemysel. Pán minister Badalov, máte slovo. Takže prosím, odpovedte na otázky a nejaké, nejaké zhrnutie, pokiaľ by ste mohli poskytnúť pán minister Nikolaj Badalev. Ja by som odpovedala pánu poslancovi e, Danovi Nikovi. Bol ste veľmi optimistickí, ak hovoríte 3,5 mesiaca predsedníctva. Myslím si, že je nutné sa ešte viac ponáhľať, pretože to bude ešte krátšie. Je to reálne obdobie, za ktoré môžeme niečo vyriešiť. Ale aby som odpovedala na vašu otázku, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, je tu istá dôležitá obava na rade. Ten projekt bol navrhnutý na základe oznámenia komisie a súvisiacim akčným plánom, ktorý bol prijatý v decembri 2018 a text eh, v texte týchto dokumentov sa uvádzajú jednotlivé kroky. Ja by som chcel povedať, že sa naozaj podarilo dosiahnuť veľkú mieru pokroku počas rakúskeho predsedníctva. Zo záveru vyplýva, že je potrebné sa sústrediť na krajiny, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu na globál, v globálnej miere. Taktiež sa tu zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť synergiu medzi umelou inteligenciou a Európskym vesmírnym programom a tak, aby z toho profitovali európske občania ako aj priemysel. Umelá inteligencia má zásadný dopad na pracovný trh. Je veľmi dôležité také školiť ľudí na prácu s umelou inteligenciou, či už sú to strojári alebo ľudia, ktorí pracujú v sfére STEM, čiže zveda, technológia a matematika. E, niektoré z týchto tém sme riešili na, na vysokej na úrovni skupiny pre umelú inteligenciu, na vysokej úrovni. Čiže pracujeme na týchto témach, e, schváli sa to na rade, e, ktorá je naplánovaná na február Ďakujem. Pán, teraz by som odpovedala pánu profesore Krásno Demskému. Dúfam, že som to povedal dobre, prepačte to vaše meno. Mal by som oveľa dlhšiu odpoveď, ale asistentka ma upozornila, že by som mal tie odpovede skrátiť, aby som sa zmestil do rečníckého času, ktorý mám k dispozícii. Európsky ochranný fond je mimoriadne dôležitý, ako ste aj vy povedali. No a pokiaľ ide o právny dokument, ktorý je s týmto fondom súvisí, tak by som vám chcel povedať, aký je náš prístup. Ako viete, Prvý trialóg prebehol 16. januára. Potešil nás, že Európsky parlament nás ubezpečil, že je k dispozícii a že má vôľu e, finalizovať tento dokument do, do polky februára. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že ste naozaj prisudili takú dôležitosť tomu veľmi dôležitému dokumentu a ďakujeme za vaše ambície. Ako viete, naše stanoviska sú v súlade, preto si myslím, že je našou povinnosťou identifikovať kompromisné riešenie, ktoré e, rieši naše obavy a je dôležité, aby tento Európsky ochranný fond fungoval, pracoval pre Európsku úniu. Využil by som túto príležitosť a zdôraznil by som, že je dôležité, aby sme stávali na nedávnej dohode o Európskom e, programe priemyselného rozvoja v oblasti obrany EIDP. Chcel by som tiež odpovedať pánovi Marinesku. To bola naozaj veľmi náročná otázka týkajúca sa geografického umiestnenia toho, ako to bude súvisieť s Európskym ochranným fondom. Naozaj na túto otázku by som rád odpovedať, pretože tu prebiehajú rokovania medzi členskými štátmi a my sa pokúšame zostaviť fond, ktorý by bol v dispozícii pre všetky členské štáty, avšak členské štáty si musia navzájom medzi sebou vyrokovať e, otázku financovania a reálnych možností tohto fondu. Berúc do úvahy existujúce rizika, ako dobre viete, geografická lokácia, umiestnenie je veľmi zložitá téma, ale som si istý, že vyvstanú partnerstva na európskej úrovni, ktoré sa budú ďalej vyvíjať, pokiaľ ide o tento ochranný fond. No a pokiaľ ide o priemyselnú stratégiu. Tu by som chcel reagovať na otázku pána Marinesku. Ako dobre viete, e, pred rokom či pred dvoma bola politikou komisie to, že priemysel bol súčasťou každého, každej oblasti. A teraz je tu skôr voľa dať priemyslu také, taký priestor, že to bude vlastne oddiel sám pre seba. Je to veľmi dôležitý krok, kde by všetky európske krajiny z toho mohli profitovať e, e, a mohli by energetické produkty sa pretaviť do, do projekt, produktov s vysokou predanou hodnotou. Pokiaľ vám tá moja odpoveď nestačí, tak prosím dajte mi vedieť, ja to rozvediem viac. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh, well. V poriadku, ďakujem pekne. Ďakujem pekne obidvom ministrom za vašu prítomnosť, za to, že ste tu s nami na začiatok rumúnskeho predsedníctva. Ďakujem vám za odpovede, za pripomienky. Ešte by som rád povedal, že od oficiálne e, zahájenie rumúnskeho predsedníctva dnes v Európskom parlamente sa uskutoční v tejto budove Jan na treťom poschodí o 18.30, čiže znamená to, že to bude za hodinu až 30 minút. O poschodie vyššie, my sme na druhom poschodí, e, bude teda e, oficiálne zahajenie rumúnskeho predsedníctva. Ďakujem vám pekne obidvom ministrom a budeme v nadchádzajúcich mesiacoch spolupracovať. A máte pravdu, mali by sme byť už vo februári, mať pripravené všetko. Už dokonca prvé tretine februára, ak by to bolo možno. Takže máme vlastne iba pár týždňov. Je to naozaj veľmi málo času, ale zvládneme to. Sme na to pripravení. Ďakujem vám veľmi pekne. Priatelia, potrasujem si s vami ruku. Thank you, Mr. Buzek. Thank you. Thank you very much. Thank, Thank you, sir. Uh, uh, vážení priatelia, prechádzame na ďalší bod na našom programe. Ide tu o interinstitucionálne rokovania pán kolega Neoklis Silikiotis, opakované použitie informácií z verejného sektora, prepracované znenie. Máte pre nás nejaké informácie? Veľmi dobre. Pán Silikiotis, zdravím všetkých. Budem hovoriť len krátučko. Predovšetkým by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom asistentom sekretariatu výboru ITRE za podporu, ktorú nám poskytli. Pracovali sme spolu ako tým. a to znamená, že zostávajú pred nami ciele, ciele, ktoré sme si stanovili ako parlament. Konečné znenie zabezpečuje, že občania, firmy, malé a stredné podniky, startupy, všetky majú prístup k dôležitým informáciám, ktoré sú vo verejnom sektore. Čo sa týka ochrany osobných e, údajov, treba e, príslušné uznesenia e, zosúľadiť s ustanoveniami o ochrane údajov, aby sa vytvorilo rovnaké ihrisko s rovnakými pravidlami pre všetkých, pretože rada a komisia berú do úvahy náš e, argument, že potrebujeme hodnotenie dopadu. E, prijali sme vymazanie článku 1, ale Takisto sme apelovali na členské štáty EÚ, čo sa týka e, smerníc a ich zosladenia, aby boli rovnaké pravidla pre všetkých. A tu práve prichádza e, smernica. Takisto ide o sprístupnenie zoznam vysokohodnotných údajov, ktoré treba poskytnúť spoločnosti a máme tu veľmi dôležité kritéria, ktoré vychádzajú zo sociohospodárskeho vyhodnotenia. Všetko toto je niečo, s čím sa potýkame v každodennom živote. Štatistiky, ktoré sa týkajú životného prostredia, ktoré sa týkajú firiem, ak budú dostupné z verejného sektora, tak vytvárame väčšiu transparentnosť. O to tu ide. A teraz môžeme ako parlament sa vyjadriť k tomu, ako sa tieto kategórie e, zapracujú do budúcich delegovaných aktov, ktoré sa musia vytvoriť, aby sa rozšírila táto tematika? Dá sa rozšíriť iba delegovaným aktom. To znamená, že budú musieť byť e, konzultácie a pripomienkové konania so všetkými zainteresovanými stranami. V žiadnom prípade sa tento zoznam nedá zredukovať a kategórie e, vyškrtať. Takisto sme akceptovali, že budeme mať implementujúce akty, implementujúce vyhrážky, vy, vyhlášky o vysokohodnotných databázach, aby sme mali istý manevrovací e, priestor pre túto smernicu. Záverom by som chcel povedať, že prepracovanie znenie tejto smernice je veľmi dôležité pre budúci dobrobyt našej spoločnosti a vďaka za podporu, ktorý sa mi dostalo, dostalo počas trialogu. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Treba dodať, že sme ukončili rokovania včera. Možno, že to nebolo všetkým jasné. Za všetky výsledky skutočne boli vynikajúce Ďakujem veľmi pekne. Ďalší bod na programe. Kolega Dan Nika, Horizont Európa. Kde sme? V, kam sme zašli v tejto veci? Čo sa týka tejto témy, práve sme o tom hovorili s ministrom pre výskum rumunskej vlády Nemáme problém s predsedníctvom, ale s niektorými členskými štátmi a službami rady, pretože sa rozhodli, že budú e, že napadnú právnu bázu, právny základ, čo sa týka legislatívy. Nebude to súčasť e, spolurozhodovania, ale je to len konzultačný postup. Pre nás je to neakceptovateľné ako pre Európsky parlament. A čo sa týka posolstva, ktorú, ktoré by som rád dnes eh, šíril a vyslal rade a komisii, je, že toto je ne, eh, prekážka, že to je zbytočná. Nevidíme, prečo by rada toto mala odmietať, ak je program v poriadku, zdravý, prečo by nemohla preukázať ochotu, aby sa završila táto tematika legislatívna. Uh, z Európskeho parlamentu pochádza normálna podmienka, požiadavka, ktorá sa týka horizontu Európa, tak, takisto ako to predtým bolo s horizontom Európa do roku 2020. Druhý trialóg bude budúci útorok večer. Začneme o 9. večer. Dúfajme, že do 6. ráno ten druhý trialóg skončí. A budeme pravdepodobne mať 4 trialógy, ak to bude nevyhnutné 5. Naším cieľom je dohodnúť sa s radou. Komisia je na našej strane. Vrátane eh, alebo jedine teda s výnimkou tejto, eh, tej, tohto sporu o právny základ. Dúfame, že vyriešime túto situáciu. A Ak uvidíme, že sa, že uznajú, že sa mília. Dúfam, že parlament sa zachová správne. Nech si oni urobia, čo myslia, čo uznajú za vhodné, ale nemyslím si, že by to bol dobrý nápad posúvať o ďalší rok túto tematiku. Naše predsedníctvo s tým nič neurobi, ak nebude komisia zvolená nová. Ak nebudú účastníci a bude aj nový komisár, hovorí pán predsedajúci, áno, celá nová komisia a možno ten komisár všetko zmení. Nielen z pozície komisára, ale budú zmeny aj v zamestnancoch, medzi zamestnancami komisára a nová komisia s novými komisármi a s novými zamestnancami budú pustia sa do práce povedzme, že v novembri. To je ten najlepší prípad. Takže to sú úplne zbytočné prekážky, ktoré nám kladie rada do cesty, ktoré sa nedajú vysvetliť pri e, takejto tematike, ktorá vôbec nie je politicky citlivá nie sú odlišné e, názory zo strany parlamentu. Je tu jednomyselnosť. Všetci sa zhodneme na horizonte Európa. Žiaľ, ale situácia je, aká je. Čo radíte? Pýta sa pán predsedajúci. Čo máme urobiť? Počkajme, odpoveda pán Nika, aká bude situácia po útorkovom trialogu, či sa zmení postoj rady a ja vás budem informovať, či bude nevyhnutné prijať ďalšie kroky. A keď sa dozvieme, či je priestor na konštruktívny dialog s radou, tak eh, budeme postupovať ďalej inak. Ďakujeme, hovorí pán predseda, kolegovia. Teraz pán kolega Massimiliano Salini. Máte pre nás lepšie správy? Eh, moje rokovanie je dobré, som spokojný. Musím povedať, že čo sa týka mm, vesmírneho programu únie, Rada, parlament a komisia, sme mm, na tej istej lodi, tak povediať, Máme také drobné právne problémy, napríklad čo sa týka vzťahov a úloh novej agentúry na jednej strane a Európskej komisie na strane druhej, ale som optimistický, čo sa týka tejto novej agentúry e, pre vesmírny program. Po prvom trialógu máme enormný e, nárast schôdzi po druhom trialógu. Pravdepodobne bude okolo 20. februára. A ako som povedal predtým, máme silný mandát za Európsky parlament, ale čakáme aj, aby rada mala takýto dobrý mandát na rokovanie s nami ale neviem, ako dlho ešte budeme musieť čakať. Náš e, pilier, náš cieľ je jasný, prístup e, do vesmíru, riadenie veci verejných vo vesmíre. Máme odborné stretnutia, kde riešime tieto čiastkové veci, ale stále si myslím, že to je optimistické. Neviem ako vy, ale ja som optimista a pred voľbami podľa mňa by sme to mohli završiť. Ďakujeme, hovorí pán predseda, ďakujem pán kolega. Tento program, vesmírny program Únie a agentúry pre vesmírny program, je, bola, bol plný titul tohto bodu. Sú tu nejaké poznámky k tomuto bodu? Nie, nie sú. Takže prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to Európsky obranný fond. Pán Zdislav Krasnodebsky, nech sa páči za ECR. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Prvý trialog už prebehol 16. E, bol pomerne krátky ten trialog, 3 hodiny bol tam, bola tam komisárka Vinkovská, bol tam e, tajomník ministerstva hospodárstva Rumúnska. Venovali sme sa e, viacerým článkom a v zásade sme dosiahli veľa kompromisov. Hovorili sme o cieľoch fondu, Rada sa v mnohých prípadoch priklonila k stanoviskám parlamentu. Je tam rozdiel v názoroch v prípade istých konkrétnych bodoch, napríklad pre radu je dôležitý dôležitejší regionálny rozmer, parlament, pre parlament dôležitá strategická autonómia únie, ale to ešte sa bude ďalej riešiť. Ďalšia vec – rozpočet. Tu sme sa všetci zhodli na tom, že v tejto chvíli ešte proste nie, nie je nastavený finančný ramec, ale toto sa bude riešiť neskôr. Parlament nemôže súhlasiť s tým, aby sa prenášali prostriedky medzi fondami v prípade tohto fondu, pretože to je výnimočný fond na obranné účely, čiže nemalo by sa to miešať s civilnými fondami na civilné účely. Druhá vec. Parlament by chcel, aby sa obmedzil rozpočet na prelomové technológie. Tu sa ešte stále rokuje o výške tohto rozpočtu. Ďalšia otázka. Implementácia formy a formy financovania. Parlament hájil myšlienku bezprostrednej správy komis- e, pardon, fondu komisiou. Rada e, mala iný názor. Zatiaľ to vyzerá tak, že by komisia mohla prípadne delegovať isté právomoci. To si treba tiež ešte upresniť. A potom tu bola ešte otázka priamých nákladov. Tu tiež sa všetci zhodli na tom, že je dôležité, aby toto bolo flexibilné, najmä pokiaľ ide o podniky, o angažovanie podnikov. Rada navrhuje po 80%, e, hranicu tých priamých nákladov a parlament by chcel e, dva spôsoby rozdelenia tých nákladov a buď navýšiť ten limit, alebo dokonca dosiahnuť, aby tam nebol žiadny limit. Potom sme tiež hovorili o voľby projektov sú tam e, rôzne názory v prípade dodatočných e, kritérií. Rada mala návrh, aby tým dodatočným kritériom bola spolupráca medzi členskými štátmi. My sme mali problém s konkretizáciou toho, čo by to vlastne malo znamenať. Čakáme teraz na návrh rady, na nejaké vyjasnenie. tejto chvíli nás čakajú intenzívne práce na technickej úrovni. 5. februára máme naplánované ďalšie stretnutie na eh, trialóg a chcem povedať jednu vec. Najväčší problém vyvstal v rámci samotného parlamentu. Niektorí kolegovia eh, to určite potvrdia, že je po, pre nás náročné e, diskutovať trialógu, keď nemáme ešte vyriešené medzi sebou nejaké veci, napríklad všeobecný finančný rámec a potom je tu tiež otázka tretich krajín. Istí kolegovia ako keby spochybňovali rozhodnutia, ktoré sme už prijali. Pán premiér E, budeme, pán, predseda, pán predseda, budeme sa snažiť e, veci ukončiť takto rýchlo. Áno, ale Napríklad otázku rozpočtu sa nám určite nepodarí vyriešiť, ale môžeme uzavrieť všetky ostatné časti práce tu v parlamente, okrem tejto jednej záležitosti. troška toto eh, komplikuje našu činnosť, eh, ale myslím si, že sa to podarí vyriešiť. Pokiaľ ide o CEF, nástroje Spájame Európu, tak tiež eh, sa to, e, o tom hovorilo. Ale keď sme sa zaviazali k tej práci nad týmito projektami, tak sme si povedali, že to možné je. E, to boli právne, právne odhady a teraz máme expertízu k dispozícii a vieme, že je možné na tom pracovať a aj to uzavrieť, pokiaľ sa naozaj budeme držať toho času, ktorý máme k dispozícii. Ďakujem, to je všetko. Za všetky úvahy vyjašne. Ďakujem pekne. Vážne dla komisii, o perspektívu. Ďakujem za tieto vyjasnenia aj o tú perspektívu ukončenia rokovaní. Samozrejme, ešte to treba aj potvrdiť na plenárnej schôdzi. Je dôležité to urobiť dostatočne skoro, aby ešte bolo možné o tom hlasovať na plenárnom zasadnutí parlamentu. Ďakujem pekne. A teraz 17. bod programu. Budeme teraz hovoriť o téme nástroj na prepájanie Európy. Nech sa páči pani Henna Virkunen, naša spravodajkyňa. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Včera sa začal náš trialog. Bolo to po prvý raz, e, keď sme sa stretli. Ako viete, je to spoločný, e, spoločné stretnutie s výborov pre, výbormi pre dopravu a priemysel. Nevidím tam žiadne veľké problémy. Rada a parlament e, sme sa priblížili v našich stanoviskách. Včera sme sa sústreďovali viac na e, dopravné záležitosti, horizontálne záležitosti a budúci týždeň na odbornom stretnutí skôr budeme hovoriť o digitálnych veciach a energetike. Čo sa týka digitálnych záležitostí, neočakávam veľké ťažkosti. V energetike máme teraz nový prvok e, cezhraničné projekty na obnoviteľnú energiu. A ak sa dobre pamätám, e, komisia navrhovala 10 energetických e, fondov by mali byť určené na obnoviteľné a náš výbor navrhuje 15 Plenárka dokonca 20 Takže projekty na obnoviteľnú cezhraničnú er-, energiu e, si získavajú takisto u rady väčšie percento, 15 tak uvidíme, kam sa dopracujeme. Možno budú aj iné body v energetike sporné, ale zatiaľ sa e, nám to zdá hladký priebeh. Máme naplánované iba dva trialógy, ďalej spoločné stretnutie v marci medzi výbormi pre priemysel a výbormi, výborom pre dopravu. A dúfame, že v apríli na plenárke sa táto tematika dostane na schválenie. Mali sme teda iba jeden trialóg, ale plánujeme viacero odborných stretnutí, lebo je to vlastne odborný, odborná časť, tam budeme rokovať o kompromisoch. To je toľko z mojej strany. Ďakujem vám. Ďakujeme, Henna. To je všetko? Ešte niekto? Pochop, pochopil som, že prvé stretnutie bolo včera, prvý trialóg venoval sa väčšinou doprave a pravdepodobne ďalší bude skôr e, tým témam, ktorým sa zaoberá výbor ITRE. Pán Marinesku nie je náhodou zodpovedný za dopravné otázky. Vy ste zároveň členom výboru e, TRAN. To je dobrá situácia pre nás. V poriadku. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Dúfam, že všetko pôjde hladko a budeme to schopní završiť ešte pred voľbami. Skončili sme teda bod 17. Bod 18 na programe výmena názorov s Julianom Kingom, ktorý je zodpovedný za bezpečnostnú úniu, za rozpočet na bezpečnosť a za budeme hovoriť aj o viacročnom finančnom rámci. Vítame vás medzi nami, pán komisár. Je veľmi dôležité, že e, diskutujeme o rozpočte na bezpečnosť v rámci budúceho, roč, budúceho viacročného finančného rámca. Dôležité je to pre parlament, pre našich občanov, Niečo by sme sa radi dozvedeli, aké sú výsledky, aký je stav, čo sa týka výskumno-vývojového programu. 7. rámcový výskumný program, ktorý sa týka horizontu do roku 2020. Ten je už 8. rámcový program, takže navštevujete nás práve včas, keď sa rokuje o horizonte Európa. Vo všeobecnosti budeme hovoriť o obrane, ale to je niečo iné. Ale v podstate to nie je až také odlišné. Môžeme o tom hovoriť vedno, aj o bezpečnosti, aj o výskume, vývoji v rámci viacročného finančného rámca. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, poslanci, poslankyne, ďakujem za pozvanie, za možnosť byť tu medzi vami. Viem, že hovorím pred poslancami, ktoré majú veľké, hlboké E, znalosti, informácie v týchto oblastiach a že ja sa môžem v rámci tejto výmeny názorov dozvedieť niečo. Pýtam tu možnosť, že môžeme hovoriť takto konkrétne o tomto predmete. Je to zaujímavé tak pre vás ako aj pre mňa, takže je veľmi dôležité, aby takéto výmeny sa konali a dúfam, teda dúfam, že sa nám podarí zistiť, či sa teda zhodujeme vo väčšine prípadov a v tejto nádeji mi dovolte teda začať a pozriem sa teda e, na to celé ako celok. Ja viem, že vy viete, lebo som sa s vami rozhováral, že máme tu viaceré hrozby pred sebou. Ja som sa tomu venoval teraz 2,5 roka a pokiaľ ide o všetky tie aspekty, ktorým sa venujeme v rámci Bezpečnej únie, pokiaľ ide o boj s radikalizáciou, pokiaľ ide o klasické počítačové hrozby proti nášmu systému, proti našim platformám, proti našej infraštruktúre, alebo či ide o nové hrozby, kde dochádza k zneužívaniu našich slabín, pokiaľ ide o útoky o naše demokratické štruktúry, naše demokratické procesy, a nezabúdajte ani na to, že tu je organizovaná kriminalita vo všetkých týchto frontoch. Tá mozaika hrozieb sa vyvíjala ďalej a menil. A my sa takisto musíme meniť a vyvíjať, pokiaľ ide o reakciu na to. A pokiaľ ide o mňa bezpečnosť a výskum, tejto oblasti je integrálnou súčasťou tohto celku. Je dôležité, aby sme mali dostatočné zdroje, aby sme to zorganizovali, mysleli dopredu, ako chceme urobiť takýto bezpečnostný výskum a ďakujem pekne tomuto výboru za jeho zaangažovanosť, pretože to považujem za niečo, čo ide rovnakým smerovaním ako to, čo zamýšľame, ako môžeme urobiť výskum v tejto oblasti, aby to fungovalo v náš prospech, prospech berúc do úvahy ten meniaci sa, meniace sa hrozby. Musíme aktualizovať všetky tieto informácie a potrebujeme teda výskum, ktorý by bol cielený, ktorý by korešpondoval eh, potrebám eh, tých, ktorí sa snažia na tieto hrozby reagovať. A je veľmi dôležité, dúfam, že s tým budete súhlasiť, pretože je tu veľká váha a dôležitosť E, peňazí, ktoré idú do výskumu. Myslím, že sú to 2 miliardy, pokiaľ ide o to obdobie, ktoré si spomenuli. Máme tam program 7 a 8, takže je to zhruba polovica všetkých verejných financií, ktoré idú do tohto typu výskumu v celej Európskej únii. A to je veľký podiel, oveľa vyšší podiel, ako v ostatných prípadoch. Istotne poznáte čísla. Pokiaľ ide o Horizon ako celok, tak tam je zhruba 10 až 15 10 až 15 v porovnaní s 50 takže to vidíte. Takže zdá sa, že vlastne v reáli je veľký počet členských štátov, ktoré v podstate v plnej miere sú závislé ohľadne financií v tejto oblasti na to, aby mohli vôbec robiť výskum v oblasti bezpečnosti. Takže myslím, že máme spoločnú zodpovednosť na to, v tom, aby sme tento program Horizont eh, správne realizovali. Sú tu však aj určité výzvy, výhody, pokiaľ ide o realizovanie tohto výskumu na európskej úrovni. Týmto sa dá navýšiť e, dopad, pokiaľ ide o riešenie cezhraničných nadnárodných druhov povahy tých bezpečnostných hrozieb, ktoré máme pred sebou. A zároveň, keď sa to teda robí správnym spôsobom, sa ubezpečíme v tom, aby výsledky toho výskumu boli relevantné a disponibilné naprieč celou úniou. Takýto celoeurópsky prístup môže zabezpečiť úspešnosť bezpečnostného priemyslu v našej Európskej únii, asi sú tu ešte určité výzvy pred nami, pokiaľ ide o ponechanie si pracovných príležitostí a autonómnosť Európskej únie, pokiaľ ide túto dôležitú oblasť bezpečnosti. EÚ výdavky v tejto oblasti skutočne majú vysokú pridanú hodnotu, sú to financované projekty, Máme tam skanery, do ktorých, do ktorých investujeme a ďalšie príklady, ktoré všetci istotne veľmi dobre poznáte. Takže je veľmi dôležité, aby sa to prepojilo aj s ďalším finančným obdobím, ale myslím si, že musí to byť posilnené na základe tých návrhov, ktoré to máme v kontexte Horizont Euró- e- Európa. A dúfam, že s tým súhlasíte. Takže náš výskumný program sa sústredí na tri oblasti. Odolnosť proti hrozbám ako chemické, nukleárne hrozby, ochrana a bezpečnosť, vrátanie riešenia prípadov terorizmu a bezpečnosť, počítačová bezpečnosť. Pokiaľ ide o tie hrozby chemické, nukleárne, tam treba zlepšiť naše zručnosti na to, aby sme mohli reagovať po takýchto katastrofách, môžu to byť prírodné katastrofy, napríklad lesy a požiare, videli sme to vo viacerých štátoch počas ostatných rokov, Takisto aj negatívne chemické útoky. Mysleli sme si, že to je vec minulosti, ale bohužiaľ nie je tomu tak. Vieme, ako to bolo v Salisbury v Spojenom kráľovstve. Pokračujeme v našej práci, pokiaľ ide zlepšovanie ochrany verejných priestorov, ako aj kritické infraštruktúry. Je tu veľká požiadavka zo strany úradov členských štátov, pokiaľ, aj pokiaľ ide o úrady na úrovni miest žiadajú, aby sme s nimi spolupracovali na to, aby oni lepšie sa vyzbrojili, pokiaľ ide o ochranu verejných priestorov. Potrebujeme inováciu, práve pokiaľ ide o hrozby a výzvy, ktoré predstavuje počítačová bezpečnosť. Nemusím vám to hovoriť, ale myslím si, že skutočne je tu veľká veľká osveta, ktorá poukazuje na tie hrozby tohto charakteru a je tu požiadavka zo strany členských štátov, aby sme spoločne spolupracovali a riešili tieto výzvy. A toto obsahuje aj rozvoj novej technológie, ale takisto aj zlepšenie našho pochopenia ľudského faktoru, to znamená, čo je za tým, čo koho motivuje, čo mladú osobu príjme k tomu, aby sa zradikalizovala napríklad. Či sa dá lepšie pochopiť napríklad určité behaviorálne modely, pokiaľ ide o útoky, na to, aby sme mohli pomôcť a reagovať v takýchto prípadoch a pomáhať teda obetiam. Musíme si vypočuť aj občanov a zlepšiť ich možnosť reagovať v oblasti bezpečnostného výskumu, pretože inovatívne technológie sa musia vyvíjať v súlade s ich očakávaniami a treba ich uistiť, že bude to vždy tak, aby to bolo v súlade so základnými právami, ochranou súkromia a etickým rámcom. Pretože Úspešná bezpečnostná politika musí byť ukotvená v kontexte dodržiavania našich základných hodnot, pretože inak jednoducho prestaneme mať podporu verejnosti. Môžeme ešte stále zlepšovať napríklad dopad tohto druhu výskumu tým, že sa to zakotví do takých širších procesov rozvojových, na to, aby sa identifikovali napríklad e, možné riešenia. Východisko je to, sú politici, policie, tí, čo prvý reakujú, infraštruktúrni zamestnanci, aby sa definovali tie zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby riešili takéto bezpečnostné hrozby. V rámci súčasného programu Horizon 2020 bezpečnostné projekty si vyžadujú, teda vnímajú týchto ľudí ako tých, ktorí participujú na riešení týchto problémov. Myslím si, že v tejto oblasti musíme pokračovať rovnakým spôsobom aj v budúcnosti. Takisto si myslím, že európske agentúry, niektoré veľmi úspešné v tejto oblasti ako Europol, Európska pobrežná hliadka, to spomeniem iba dve, by mali byť viac zaangažované, pokiaľ identifikovanie potrieb e, na európskej úrovni, kde sa vlastne robí poradenská činnosť ohľadne potreb Európskej únie a takisto majú zohrať istú úlohu, pokiaľ ide rozmiestňovanie rozmiestňovanie reakcií. Pokiaľ ide o súčasné návrhy, ktoré tu máme, mali sme to internacionálne diskusie, ktoré prebiehajú. Vaša komisia navrhla, aby sme rozdelili inkluzívny klaster do dvoch oddelených klastrov, kde budeme mať nový bezpečnostný klaster, v rámci ktorého ste navrhli, aby tam boli väčšie detaily, pokiaľ ide o jednotlivé aktivity, napríklad intervenčné aktivity, pokiaľ ide o ochranu hraníc, alebo pokiaľ ide o piráctvo, alebo pašovanie e, výrobkov. Takže v mene kolegov na komisii, teda pokiaľ ide o nás, my skutočne podporujeme oddelenosť týchto klastrov, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnosti spoločnosti a preskúmávame jednotlivé pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o tie spomenuté aktivity, takže my sme tu dosť flexibilní. Ďalej tento výbor navrhol, aby ten, tu bol teda klaster, tu ktorému by malo byť vyčlenené 2% celkového rozpočtu v rámci Horizont. Chápem vás, ale myslím, že budeme si musieť vyčkať výsledky interinstitucionálnej diskusie ohľadne celkovej väzočného finančného rámca ale myslím si, že komisný návrh, ako aj parlamentná podpora sú dobrým základom na to, aby sme urobili všetko preto, aby sme mali adekvátne financie, pokiaľ ide o bezpečnostný výskum v budúcnosti. Na záver, pretože spomenuli ste to a ja viem, že to je takisto niečo, čo vás veľmi zaujíma, chcel by som sa dotknúť e, výskumu v oblasti obrany. Horizont Európa poskytuje právny základ pre E, výskumný, program, výskumný výskum v oblasti obrany, tak je to ukotvené v zmluvách, ale takisto to bude súčasť toho oddeleného Európskeho fondu, ktorý bude implementovaný e, v kontexte ďalších fondov a vlastne budú sa budú tu vyčlenené financie e, vo výške 4 miliardy eur. Takže sú tu určité synergie, musíme robiť všetko preto, aby to fungovalo správnym spôsobom, aby tento obranný fond a horizont Európa na druhej strane e, a urobíme všetko preto, aby tieto druhy výskumu boli na prospech, aby tu nedošlo k prekrývaniu, zdvojnásobovaniu aktivít. Ale v podstate súhlasíme s tým, čo ja považujem ako vašu pozíciu, E, že tu je potreba, aby sme jasne rozlišovali medzi týmito dvomi programami. A teraz na záver už by som povedal iba toľko, že ďakujem tomuto výboru za vašu prácu, ďakujem za váš stály záujem a podporu v zmysle toho bezpečnostného výskumu tohto programu, ktorý ja považujem za niečo veľmi dôležité na to, aby sme my našich občanov uchránili. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my vám. Ďakujeme vám veľmi pekne, vážený pán komisár, za veľmi jasné a zrozumiteľné slova. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa dohodli ohľadne financovania bezpečnosti a toho výskumného bezpečnostného rozmeru. Možno v mene EPP, pán Eller, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Veľa vecí sa už spomenulo, ale vidíme, že to, čo ste v ostatných rokoch robili, vidíme, že bude veľkou stratou opustenie e- Spojeného kráľovstva Európskej únie. Uvidíme, ako to dopadne teda. A teraz k veci oceňujeme. To, že pomáhate utvrdzovať e, vzťahy medzi komisiou a radou a parlamentom. Viem, že ste hovorili o konkrétnom výskumnom programe. Myslím, že je to dobrý krok, že by sa to jednoducho odčlenilo, tie jednotlivé klastre. To je iba logické. Avšak venoval by som sa teraz skôr Budeme tu mať intervečnú oblasť, pokiaľ ide o ochranu hraníc. Myslím, že vo svetle ostatných rozhodnutí na úrovni Rady a komisie. Takisto ste spomínali Piráctvo a falšovanie výroby výrobkov. Sú tu viaceré dôvody. Ide tu o stratu, ktorá sa teda vníma na úrovni hospodárstva EÚ. Takisto sú tu hrozby, ktoré nie, nie sú dobre známe, pretože odborníci o, hovoria, že napríklad 4 európskych liekov, ktoré sa predávajú občanom, nie sú pôvodnými liekmi, že sú to kópie, že sú to výrobky, ktoré môžu ohrozovať zdravie európskych občanov a tretí aspekt je teda ten, že vidíme, že napríklad výroba, fašovanie výrobkov a piráctvo je to taká relatívne nízka miera kriminality, ktorá v podstate financuje teroristické aktivity a preto zdôrazňujem aj túto oblasť. Ale čo ste nespomenuli a čo je dôležité pre Európsky parlament, je snáď ten posledný bod, to je podpora, koordinácia, spolupráca a synergie v oblasti intervenčných oblastí. My obnovujeme ten návrh v tom zmysle, že treba spolupracovať viac, medzi európskymi inštitúciami, či už sú to komisné alebo európske inštitúcie, ako napríklad Europol, pretože my si myslíme, že vzhľadom na to, že máme výskumný program na úrovni viacerých stoviek miliónov a na druhej strane zasa financujeme napríklad aj Centrum bezpečnostné Europolu iba takou skromnou sumou na úrovni 5 až 10 miliónov eur, trochu to závisí od toho, ako to chcete počítať. Myslím si, že má to veľký zmysel, aby sa integrovala táto inštitúcia, ale zároveň by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, aby sme alokovali určitý podiel týchto peňazí do tejto inštitúcie a potom by tomu mohli pomôcť ďalšie e, sekcie, ako napríklad vaše riaditeľstvo, pokiaľ ide o nariadenie alebo reguláciu. A myslím si, že v tomto zmysle by to mohlo byť na prospech situácie. Došlo tu k zlyhávaniu kvôli ministerstvám pre výskum, pretože tieto si mysleli, že sa ako keby, tieto sa báli, že prichádzajú o tú prioritu, ktorá sa dáva výskumu, ale Europol ako keby strácal tú prioritu zo zreteľa pokiaľ ide o výskum, ktorý sa venuje verejným organizáciám. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, to je rozpočet. Hovorili ste o tých 2%. 2% znamená to snáď, že my ideme navyšovať rozpočet? Alebo sme ho už navýšili? Začali sme s tým už pred 15 rokmi, kde sme mali 50 miliónov na začiatku pre obdobie a teraz vlastne sa to navýšilo až na 2% rozpočtu. To by zasa bolo navýšenie rozpočtu, síce mierne, ale bolo by to viditeľné a ja teda oceňujem to, že v rámci tých prvých stretnutí sme sa venovali skôr obsahu a zdá sa, že komisia a rada teda zdieľajú stanovisko, že by sme mali zdôrazňovať práve bezpečnostné výskumné programy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán profesor Krasnodevský. Moja otázka sa týka záveru vašej prezentácie a konkrétne ide o to odlišenie. Správne ste povedali, že to je veľmi dôležité pre Európsky parlament rozlišenie medzi výskumom e, za účelmi obrany a obranného Európskeho fondu a horizontom Európa. Ale moja otázka znie, myslíte si, že je možné dosiahnuť takéto odlíšenie aj v praxi? Je to jasné, keď hovoríme o klasických produktoch, o obranného priemyslu, ako sú tanky a podobne, ale pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, ako tam môžeme to takto veci odlišovať. Domnievam sa, že ten výskum, mnoha, mnoha veľká časť z neho sa uskutoční v rámci horizontu Európa, čo ale časť toho sa teda bude využívať aj na obranné účely. Ako si myslíte, že v praxi v budúcnosti budeme schopní toto odlišovať? Je možné toto odlišenie zachovať? Pre parlament je veľmi dôležité dosiahnuť striktné odlíšenie, oddelenie sociálnych fondov, kohezných fondov, aby sa peniaze pre tieto klasické európske ciele nepoužívali napríklad na podporu obranného priemyslu. Ale v prípade horizontu Európa tieto nové odvetvia ako kybernetická bezpečnosť, hovorili ste tiež o ohrození demokratických procesov v Európe a iných krajinách tak tam bude možno dosť ťažké dosiahnuť to odlíšenie. Rád by som vedel váš, aký je váš osobný názor. Ďakujem pekne, pán Rubik. Ďakujem. V prvom rade sa chcem poďakovať za túto príležitosť. Je to veľmi dôležitá téma. Táto oblasť rastie a rastie veľmi dynamicky. Ako viete, v Európskom parlamente máme e, výbor STOA, je to panel na hodnotenie vedeckých a technologických možností. Vypracovali sme niekoľko štúdií o násilnosti más a využívaní algoritmov a mappingu na riešenie takýchto e, situácií. Je to dosť dôležité, pretože Takéto veci sú veľmi rýchlo virálne. Vidíme potom falošné správy, seriózni politici dôverujú novinárom a, novinárom a potom sú z toho naozaj veľké problémy. Takže je to kľúčová otázka. Pokiaľ teraz E, budeme brať do úvahy Horizont Európa, tak tie bezpečnostné aktivity musia zájsť do oblasti e, ma, ma, vlastnenia dát. Ale keď napríklad máte nejakú aplikáciu v telefóne, musíte povoliť nahrávanie mikrofónom, kamerou, E, čiže tá aplikácia môže robiť vo, vo vašom telefóne čokoľvek a nedáva vám o tom žiadne informácie. Vždy to musíte schváliť, ale tam je 60 strán, to nikto nečíta. E, v Spojených štátoch na MIT je teraz nové, nová katedra a tam sa pokúšajú zistiť, kto e, uploaduje, kto downloaduje, kto nahráva, kto stiahuje vaše dáta. Čiže sledujú, ako sa dáta zbierajú, ako sú prepojené v rámci aplikácií a ako sa následne predávajú. Ak vám zrazu chýbajú nejaké telefónne čísla alebo maily, tak sa možno niekto iba zabával a odstránili, alebo tam dal niečo iné. E, ľudia by sa naozaj mali e, chrániť svoje údaje a mňa by zaujímalo, aké algoritmy, mal by sme, mali sme vedieť, aké algoritmy pracujú s našimi údajmi. No a otázka znie, je, je tu šanca, že dosiahneme mapovanie algoritmov? Aby tie algoritmy neboli dostupné iba k nejakým malým elitám mimo EÚ, bolo by jednoducho možné mať to aj v rámci európskej schémy, kde my e, zastrešujeme otvorenú vedu a boli by sme teraz schopní povedať ľuďom, čo sa vlastne deje v ich prístrojoch. To by bolo dôležité dosiahnuť čo najskôr, pretože potrebujeme transparentnosť tejto oblasti a potrebujeme dôveru. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán kolega. Nech sa páči. Ja by som využil tú príležitosť a tiež položil otázku. Myslím si, že by bolo pre nás dobré, keby sme troška vedeli, aké sú vaše predstavy o perspektíve programu. Na ten program sa vyčlenilo 1,3 miliardy, na tie, na tie najnovšie programy 1,7 miliardy. Parlament to chcel ešte viac navýšiť na takmer 2 miliardy. Nechcem to tu nejak rozduchávať oheň, ale keby sme dali miliardu eur Europolu, tak by to bola najväčšia policajná organizácia na svete v rámci svojho mandátu. A otázka znie, ako tie výstupy z tohto programu eh, pretavíme do reality. Samozrejme, to sa vždy ťažko hodnotí, pokiaľ ide o úroveň bezpečnosti, ale ako som povedal, Europol má sotva 5-6 miliónov na oblasť kybernetickej bezpečnosti a program má zhruba 180 miliónov eur na kybernetickú bezpečnosť, ale na sféru výskumu. Čiže ako tie výsledky dostať naozaj na, do terénu? aké máte skúsenosti z programu a aké máte vízie do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán kolega. A ešte jedna pripomienka alebo otázka. Euro, program pre Európsky výskum bezpečnosti financoval desiatky alebo aj dokonca stovky programov v rámci 7. a 8. rámcového programu. A ja si spomínam, že na začiatku najpopulárnejšie, najpodporovanejšie programy boli tie technológie na dvojaké využitie, čo znamená na bezpečnostné účely a napríklad na pomoc e, handicapovaným. A po, napomenovali sme to na dvoja, dvojité použitie. Ak by sme chceli odlišiť medzi obranou a bezpečnosťou, mali by sme sa tiež možno zameriavať na tú, na tú technológiu pre dvojaké využitie. Na využitie v ochrane, v obrane aj v bezpečnosti. Bol by to nový spôsob využitia toho dvojakého využitia. Myslím, že by to malo byť dobré riešenie. pretože by nebolo nutné ich potom vyvíjať pre obe sféry, pre bezpečnosť a ochranu. Oveľa lepšie by malo mať jednu technológiu, ktorá by slúžila ako aj bezpečnosti, tak aj ochrane. Ten nový vzorec dvojka, dvojitého využitia, aspoň ja si to myslím. Máte slovo, pán komisár? Ďakujem pekne za vaše otázky. So, uh, there are some things that we're reasonably clear on and there are some things that... Je tu pár vecí, ktoré sú jasné a pár vecí si ešte počas diskusie vyjasníme. pochopili, chápe, teda je nám jasné, že tá otázka oddelovania tých klastrov je dobrý nápad a dúfam, že sa nám podarí nájsť nejaké správne výstupy. ten proces spolupráce s vami a so zúčastnenými stranami na tom, čo bude reálny výstup tohto pro- programu, tak to poznáte lepšie ako ja. Už ste s tým prešli viackrát. Je to proces, ktorý musí prebiehať z tej časti, že všetko, čo tu ja hovorím, sú moje osobné názory. Tie oblasti, ktoré som spomenul, sú, som spomenul, pretože si myslím, že práve tým oblastiam by sme sa mali venovať. Isté sú tu aj ďalšie oblasti, ktoré sú hodnotné a ktoré vyvstanú z ďalších diskusí. Vy ste hovorili o jednej konkrétnej oblasti a to je podpora agentúr. Ja som hovoril o agentúrach, pretože si myslím, teda nie, neviem na mysli len tie najväčšie, Europol alebo ochrana hraníc, ale je tu veľmi veľa ďalších agentúr, ktoré za posledné roky vznikli v vlasti bezpečnosti a ktoré ešte vytvárame, najmä vzhľadom na kybernetický priestor, tak tieto by mali samozrejme zohrávať väčšiu, väčšiu úlohu v tom, ako uskutočňujeme e, náš výskum. Ja osobne som otvorený diskusii o tom, ako to môže fungovať, či oni e, sa priblížia k vytváraniu a výstupom programu v rámci existujúcich štruktúr, alebo či to bude tak, ako ste vynavrhovali, či im dáme jednoducho financie. Ja som otvorený diskusie na túto tému. Nie je fér povedať, že sme vyhľadovali naše bezpečnostné agentúry, že nemajú žiadne financie. Diskutujeme na túto tému. E, diskutujeme s parlamentom a v, zvyčajne to, ten výsledok je pre agentúry dobrý. Isté je dôležité pozrieť sa na to, ako ich zaangažovať ešte viac, než tomu bolo v minulosti práve v sfére výskumu a vývoja. Pokiaľ ide o vzťah medzi obranu, bezpečnosť a e, civilnú sféru, myslím si, že na toto sa bude potrebné pozrieť, neviem, aké tam budú závery, ale bude sa na to treba pozrieť v kontexte najmä kybernetickej e, sféry a to myslím odpovedá na radu otázok, ktoré ste položili. Čiže je tu Horizont Európa, je tu EDF, je tu Digitálna Európa, A potom pokiaľ je kybernetickú oblasť, tak v, v Fonde pre regionálny rozvoj tam sú isté oddely, či, či potom je, pre túto sféru, potom je tu o, o tiež e, program pre integrovanú správu hraníc, pre túto sféru, čiže musíme nájsť nejaký spôsob, ako na jednej strane rešpektovať rôzne účely rôznych fondov a ich podstatu a na druhej strane dosiahnuť akýsi koordinovaný e, prístup k výsku výskumu a vývoju v tejto kybernetickej oblasti tak, aby sa to neprekrývalo. Respektíve, aby sa to, pardon, prekrývalo medzi obranou, civilnou sférou a kybernetickou sférou. Toto sa, myslím si, vyvinie počas práce pokiaľ ide o EDF a Horizont Európa, podľa mňa by EDF sa malo zameriavať na výskum v oblasti obrany. A aj v kybernetickej sfere sú isté prvky bezpečnostného výskumu. Horizont Európa by podľa mňa sa mal zameriavať na podporu technológie kybernetickej bezpečnosti, ale aj priemyselné kapacity. A keď sa pozrieme na zmierňovanie rizík nových a budúcich digitálnych technológií, to môže byť naozaj obrovská téma, tak nehovoríme tu len o aspektoch aktuálneho e, sveta, hovoríme o umelej inteligencii blockchain a všetkých ďalších veciach, ktoré ešte prídu. Myslím si, že by tiež mali možnosť občania či verejné orgány, aj súkromný sektor, chrániť svoje údaje. Svoje údaje a aktivity online. Toto podľa mňa spadá pod horizont Európa, ale taktiež máme istú sumu peňazí, ktorá, ako vidíte, je určená pre kybernetickú bezpečnosť a to je v programe Digitálna Európa. Ja to podporujem, Maria Gabriel, pán Ansip, nás tom tiež e, jednohlasne podporujú. Nie je to čisto funkčné rozdelenie, je to skôr poradie aktivít. Myslím si, že Horizon Európa by sa mal sústrediť na výskum a vývoj. A myslím si tiež, že vývoj kapacít, schopností by sa mal viac e, zameriavať na financie z digitálnej Európy. A v niektorých prípadoch, keď pracujete s miestnymi regionálnymi orgánmi, tak možno tam by sa dal využiť regionálny fond rozvoja. A pokiaľ ide napríklad konkrétne o Europol, tak možno dokonca ten fond na vnútornú bezpečnosť. A pokiaľ ide o hranice a námorné hranice, tak sa dá čerpať z tohto fondu. Ale musíme sa pozrieť na rôzne zdroje financovania kybernetickej bezpečnosti, nejakým prepojeným spôsobom. Čiže fondy majú konkrétne účely, ale keďže táto oblasť tieto všetky e, polia prepája, bezpečnosť, e, ochranu a civilnú sféru, tak kým budú tieto programy fungovať tak, ako sú nastavené, musíme naozaj ako citlivo sa v tom pohybovať. Nechcem sa tým vyhýbať vašim otázkam. Naozaj si úprimne myslím, že toto je jediný spôsob, ako sa nám podarí dosiahnuť istý pokrok a vyvinúť e, kybernetickú bezpečnosť, o čo určite veľk, po čom je určite veľký dopyt. No a pokiaľ ide o meniacu sa podstatu hrozieb, e, voči ktorým sa budem brániť, e, tam myslím, že taktiež bude veľmi potrebné to citlivo manevrovať. Neviem, či som odpovedala na vaše otázky dostatočne, ale každopádne vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu neustalú podporu, e, že naozaj e, vám záleží na tom, aby te, táto sféra výskumu bola dostatočne financovania, financovaná. Či už sú to tie najmodernejšie oblasti, alebo tie tradičnejšie oblasti. Čas, čo skoro bude potrebné naozaj vedieť, ako riešiť dróny a ich zásahy, bezpečnostné problémy, ktoré môžu predstavovať. A potom je tu ešte výskum spoločnosti, ktorý je zásadný na to, aby sme mohli riešiť problémy radikalizácie džihadistických extrémistov alebo, ne, alebo, alebo násilných extrémistov, či už zľava alebo správa. z lavicového či z pravicového spektra, z extrémnej lavice alebo z extrémnej pravice. Toto je naozaj zásadné, aby Európska únia na tieto problémy našla odpoveď. Uh, thank you very, very much. Uh... Veľmi pekne. Ďakujem. Naozaj to bolo veľmi dôležité prediskutovať si všetky interné vzťahy medzi rozličnými aktérmi. Takže ďakujeme vám pekne. Ešte ste chceli niečo povedať? Máme len 5 minút, hovorí pán Eller. Ja by som rád upriamil vašu pozornosť na to, čo ste veľmi správne povedali. Je to realistické, pravdepodobné, ale dôvod, prečo implementujeme na podporu prototypov a uľahčenie testov a akvizície na, dlho, na trhoch a takisto verejné um, organizácie konkurencieschopných uh, zákonov, to, to som citoval, ale nebolo by ľahšie toto verejné obstarávanie robiť prostredníctvom uh, pravidel VHO, a EÚ vlastne to má ako výskumný program? Sú určité dôvody, ktoré sa týkajú zákonov o konkurencieschopnosti a otázkami s tým súvisiacimi, než e, to riešiť výskumnými programami, ktoré sú účelovo viazané finančne. Je to realistické v podstate, dá sa to, ale nie, že by sme nechceli sa zainteresovať do iných oblastí, ale je tu veľmi odborný dôvod, pre ktorý sme to takto urobili, takto naštilizovali. A ďalšia vec, ku ktorej by som upriamil vašu pozornosť, e, pozorujeme rokovania. Komisia bude zohrávať e, kľúčovú úlohu a rolu arbitra medzi radou a parlamentom. E, boli sme presne za takéto niečo podpora intermobility medzi civilnými a vojenskými možnosťami a civilnými úlohami a tak ďalej a tak ďalej. To bol zase citát. A ďalší e, citát, technologický rozvoj v oblasti technológií, ktoré majú zvýšiť interoperabilitu medzi občianskou obranou, civilnou obranou a vojenskými silami. Konec citátu. Viete si predstaviť, aké to bolo komplikované nájsť e, pre toto dohodu tu v parlamente? Ale z povahy týchto ohrození vyplýva, že je takmer nemožné v prípade kyberútoku rozlíšiť, či je to civilný útok, trestno, trestný útok, či to je vojenský útok, či to... A vieme, že Rusko využíva stále viac patriot entít, ktoré sú viazané na určité profesie, takisto antivírusy, ktoré sú primárne zamerané proti komerčnému prostrediu, ale je to zároveň všetko v rámci istého patriotického prostredia, Takisto sú tu mm, kybernetické útoky na európske inštitúcie, na politické inštitúcie. Viete, takže preto Európsky parlament chce oddeliť civilnú časť od e, vojenskej časti a práve náročky sme na túto tému sa zamerali, aby to mohlo byť duálne využitie dvojaké použitie. Keďže tento program budú o ňom rokovať výskumní ministri a výskum a vývoj budú do toho bez zainteresovaní. Takže okrem ministrov vnútra ostatní boli dosť neochotní, keď o tomto počuli. Vidíte, aká to je rozmanitá skupina tu v parlamente a zhodla sa, sú ochotní, pretože vidíme realitu. Boli sme schopní dopracovať sa ku kompromisu v takýchto zložitých podmenujúcich návrhoch. Bolo by veľmi dôležité, keby sme keby nás neprehlasovali v týchto rokovaniach, nevyrokovali niečo iné. Tieto pozmienujúce návrhy sú zostavené ako kompromisy. Škoda by ich bolo. Čiže ministri e, obrany, ministri vnútra, ale ministri výskumu a vývoja Európy na to pozerajú inak ako tí prví. Takže prosím vás, monitorujme tie rokovania, pretože tí, ktorí rokujú, možno nevedia presne o všetkých týchto realitách, ktoré sme sem zapracovali. Takže máme tu určitú systém, systémovú oddelenosť rôznych oblastí. A k tomu sme dospeli po dlhých kompromisoch e, pri rokovaniach. Chcete odpovedať? Áno, ja som si to poznamenal. Nie, prečo, nie na čo odpovedať, iba to beriem na vedomie, beriem, poznamenávam si. Vážený pán King, s veľkým potešením vám potriasam pravicou. Ďakujem aj ostatným, ktorí sa zúčastnili na tomto stretnutí. Veľmi som rád, že sme mohli mať túto diskusiu. Priatelia, neviem, či sú to zlé správy alebo dobré správy, neviem. Sami si to vyhodnoť máte. Váš názor je pre mňa veľmi dôležitý. Zajtra je zrušené zasadnutie výboru ITRE. Je to dobrá správa či zlá? Ja neviem. Takže bod 19 rôzne, nie je bod rôzne. Ďalšie stretnutie bude 18. februára popoludní a 19. februára ráno a popoludní v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne, všetko najlepšie.